lesných environmentálnych aktivistov v Európskej únii. Chcel by som pripomenúť, že máte príležitosť sa e, prihlásiť do spontánnej rozpravy Catch the Eye a taktiež máte k dispozícii modrú kartu takže môžete sa hlásiť kartičkou alebo elektronickým systémom. Musíte tam tlačiť príslušný gombík. A teraz bude hovoriť pán Misa mene komisie. Thank you very much. Ďakujem, pán predseda. Prajem pekné ráno, vážení poslanci. Európska komisie je, je veľmi pripravená eh, nastoliť eh, ochranu lesov v Európskej únii a preto existuje robustný legislatívny rámec na európskej úrovni a hlavne mnohé lesy sú chránené v zmysle smerníc o biotopoch a o vtákoch. Tieto smernice požadujú, aby niektoré lesné biotopy boli zachované na určitej e, úrovni prezervácie. V súčasnosti 23 e, lesného porastu v EÚ je súčasťou siete Natura 2000 chránených území. Okrem toho sú tu pravidlá na ochranu e, živočišných druhov, v zmysle smerníc o biotopoch a o vtákoch, tie sa uplatňujú na celom území EÚ. Environmentálni aktivisti predstavujú prirodzených spojencov pri podpore environmentálnych práv. A ďalším nástrojom je smernica o environmentálnej trestnej činnosti v EÚ. Európska komisia momentálne vyhodnocuje, ako táto smernica prispela k boju proti environmentálnej kriminalite. Komisia v súčasnosti vykonáva obšírne verejné konzultácie, ktoré prebehnú až do januára 2020. Vyhodnotíme, či je potrebné túto legislatívu e, prepracovať alebo zlepšiť implementáciu. Čo sa týka nariadenia o dreve, tak tam chceme zabrániť e, nezakonnej ťažbe dreva a drevných produktov. Taktiež environmentálna trestná činnosť je považovaná za hrozbu pre európsku bezpečnosť a pre e, blahoby našich občanov. A preto je toto taktiež súčasťou európskeho politického cyklu boja proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti e, medzi rokmi 2018-2021. Politické Politický cyklus Európskej únie má za primárny cieľ zlepšiť spoluprácu orgánov presadzovania práva a európskych agentúr, aby sa narušili skupiny organizovanej trestnej činnosti prostredníctvom operatívnych krokov. Taktiež je potrebné si pripomenúť, že členské štáty sú zodpovedné za implementáciu relevantných pravidiel a taktiež za to, že podniknú príslušné opatrenia presadzovanie práva vrátane pokut a sankcií. Komisia monitoruje implementáciu týchto pravidiel a koná, pokiaľ to treba. Európska únia taktiež poskytuje finančné prostriedky na ochranu nápravu a udržateľné riadenie lesov v súlade s našou e, lesnou stratégiou. Taktiež e, Fond pre rozvoj vidieka v rámci SPP je hlavným zdrojom pre financovanie lesov vo výške 8,2 miliardy eur verejných výdavkov e, v súčasnom viacročnom finančnom rámci medzi roky 2014-2020. No a v neposlednom rade nedávne komuniké ohľadom vystupňovaní európskych krokov na ochranu e, európskych lesov. Tam sa ukazuje, že Európska únia zvyšuje svoje úsilie a snaží sa prispieť e, ku e, globálnemu úsiliu na boj proti strate biodiverzity. Taktiež Rada a parlament sa na tomto podielajú. No v tomto kontexte chcem zdôrazniť opäť dôležitú úlohu nariadenia o dreve, ktoré sa uplatňuje na e, drevo, ktoré je ťažené v tretich krajinách a importované do EÚ a taktiež na domácu ťažbu dreva v EÚ. Komisia bola upozornená ohľadom prípadoch nezákonnej ťažby dreva v niektorých členských štátoch, e, vrátane e, primárnych lesov a taktiež vyhodnocujeme pozorne túto situáciu. Čo sa týka špecifického prípadu Rumunska, spolupracujeme s rumunskými úradmi a vyhodnocujeme situáciu. Taktiež analizujeme e, snímky zo satelitov Kopernika, e, čo sa týka e, lesov, ktoré sú, spadajú do Natura 2000. Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár. A teraz prejdeme k rečníkom mene politických skupín. Za EPP bude hovoriť pán Buda na minútu. Až 40 územia EÚ tvoria lesy a niekoľko miliónov Európanov pracuje v sektore lesníctva. Skutočne je to veľmi dôležitý sektor a predovšetkým v zriedkavo obývaných oblastiach. Takže zelené zlato nie je ale nekonečné. Celý svet vyzýva k boju proti javu, ktorý nepozná žiadne hranice. Je to boj proti klimatickej zmene na globálnej úrovni. Týka sa to našho každodenného života. No a e, udržateľné riadenie lesov, toto je veľmi dôležité v spomínanom kontexte, predovšetkým vzhľadom na zvýšenú mieru emisí CO2. Takže musíme robiť všetko, čo je možné z politického pohľadu, aby sme zabránili zmenám lesov a musíme pomôcť ich, e, na, ich náprave. Európska komisia opäť navrhuje opatrenia na znovu zalesňovanie e, územia, taktiež také územia, ktoré nie je vhodné e, na polnospodárske aktivity. Ďakujem teraz mene sociálnych demokratov pani Arena na minúta pol. Každý rok Tí, ktorí bojujú za ochranu životného prostredia, sú čoraz častejšie obeťami. Viac ako 160 ľudí zahynulo napríklad v roku 2018. Títo aktivisti sú často obeťami zatýkania, hrozieb e, zo strany vlád a podnikov, ktorí sa zmocňujú ich lesov, ich pozemkov. Bohužiaľ, toto narastá. Ak Európa nebude konať, E, nezostane ušetrená týchto javov. Tí, ktorí bojovali napríklad v Rumúnsku proti ilegálnemu výrubu, sú tu dlhodobé e, rozsudky e, odňatia slobody. Medzi nimi často sú veľmi nebezpečné zákroky, pretože ide o veľké finančné záujmy. Treba mať samozrejme zákony, ktoré by brali na zodpovednosť podniky, ktoré zasahujú proti aktivistom. Tieto podniky, ktoré dovážajú suroviny z tretich krajín, sa musia zas, za, e, uistiť, že všetci ich partneri v reťazci dodávateľov rešpektujú zákony. Timber Regulation je dobrým zákonom tohto typu, ktorý e, dáva zodpovednosť podnikom títo aktivisti sa môžu, e, musia mať zaistený prístup e, k spravodlivosti, keď sa stávajú obeťami takých, takéhoto násilia. Treba ich obhajovať a nie naopak umožňovať, aby boli umlčaní. Kriminalizácia týchto e, aktivistov len banalizuje a legitimizuje násilie, ktoré je proti ním nasmerované a tým pádom sa e, môže len znásobovať. Treba lepšie chrániť týchto v Európe i v celom svete. Ďakujem pekne. A teraz v mene Obnom Európu bude hovoriť pani Rodriguez Ramos na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Lesy sú náš život, pretože sa tam v podstate pretože tvoria 30 celkového územia, ale zachovávajú 80 biodiverzity. No a vďaka ním dýchame, žijeme. A preto sme veľmi Veľmi súhlasíme s obavami, ktoré sa robí komisia ohľadom ochrany európskych aj celosvetových lesov. Je pravda, že sa zhoršujú podmienky v našich lesoch podmienky taktiež ľudí, ktorí sú environmentálnymi aktivistami, ktorí chránia lesy, tie sa taktiež na celom svete zhoršujú. Máme k tomu určité údaje, no a podľa niektorých správ, napríklad eh, Frontline Defenders z roku 2018, 247 eh, environmentálnych aktivistov a aktivistiek boli obeťami strelby, boli prenasledovaní alebo dokonca aj zmizli práve preto, že bránili životné prostredie, na ktoré majú právo všetci. Takže ničenie biodiverzity sa netýka len environmentálnych zákonov. Je treba sa na to dívať ako na porušovanie medzinárodných ľudských práv. V tomto zmysle Európska únia musí zaviesť opatrenia, aby sme bránili ľudí, ktorí bránia naše životné prostredie musíme zlepšiť legislatívu, environmentálnu legislatívu a taktiež lepšie definovať trestné, environmentálne trestné činy. 40 ekologických organizácií z celého sveta protestuje a žiada spravodlivosť eh, vzhľadom na vraždu dvoch e, lesníkov v Rumunsku minulý mesiac, ktorí upozornili na nelegálne aktivity vo svojom regióne. Podľa datov údajov komisie 43 dreva, ktoré v roku 2015 sa získalo e, v rumunských lesoch, pochádza z neidentifikovaných zdrojov. Takže je treba taktiež bezpečne označovať, aby sa e, zaručila zaručilo označovanie postupu odlesňovania na európskej a na globálnej úrovni. Toto je absolútne potrebné. Ja si myslím, že Európska komisia sa musí do tejto úlohy pustiť. Ďakujem. A teraz mene zelených na dve minúty pani Tusa. Merci. C'est bon? Il s'appelait Ďakujem. Je prípad lesníkov, ktorí keď chránili lesy, boli zavraždení práve túto jeseň. Takýchto je mnoho eh, v Rumunsku zo strany eh, mafie. Nikto ich nechránil. Oni, práve oni, ktorí sú ochrancami životného prostredia, sú cieľmi e, útokov. Vo svete je to obrovské množstvo. Každý týždeň tri osoby len zastávajú svoje práva e, voči e, lesnickým či e, banským podnikom. Neustále sú, sú im posielané hrozby, sú na nich podnikané útoky zo strany ekozločineckých zoskupení. Ale takisto sú to štáty, ktoré vytvárajú politiky, ktoré zastrašujú ekologistov, zabíja tu vlastne uh, ne, nezáujem a cynizmus. To sa deje často mimo našich hraníc, v Brazílii napríklad, u Bolsonára, našeho obchodného partnera. Ďalší štyria aktivisti boli násilne zadržaní zo strany vojenských zložiek. Toto sa tiež deje na území Európskej únie zo strany lesnej stráže v Rumunsku kde takisto vo Francúzsku máme prípady e, aktivistov, ktorí bojujú proti frackingu. Treba to ukončiť. Je na čase, aby e, Európska únia tieto zločiny e, proti tým, ktorí chránia prírodu, zastavila. Ide o ich život a ich angažovanosť tých, ktorí nám ešte dnes umožňujú žiť na planete, ktorá je obyvateľná. Ďakujem a teraz v mene bude hovoriť pani Bene na minútu. Kolegovia, prekročme e, európsky rámec. Bojovníci za e, životné prostredie bojujú na celom svete. Podľa e, mimovládiek zahynulo minulý rok 164 takýchto aktivistov. Bojujú proti zásahom polnohospodárstve, v lesníctve alebo v banskom priemysle. Čelia násiliu a zastrašovaniu. Táto smutná diagnostika bohužiaľ je pravdivá. Ako im možno pomôcť? Stále je možné vyvíjať tlak na nadnárodné spoločnosti, ktoré kvôli profitu zvyšujú takéto zákroky. Títo hrdinskí bojovníci za životné prostredie e, bojujú, pretože pretrvávajú naše Eh, návyky eh, stravovania. Je tu veľký dopyt v európskych supermarketoch pre eh, soju, pre, na, pre naše hovedzi, hovedzi dobytok, drevo na naše nábytky a tak ďalej. EÚ predstavuje asi 10 celosvetovej deforestácie spôsobenej práve kvôli konzumácii týchto produktov. Treba naozaj informovať občanov a jednotlivých predstaviteľov krajín, a mali by sme ich nabádať, aby konzumovali e, ekozodpovedne. Je dôležité, aby sme e, e, boli proti medzinárodným spoločnostiam, ktoré len umožňujú toto drancovanie. Ďakujem. V mene EKR bude hovoriť pán Slabakov na minútu. Ďakujem, pán predseda. Nemyslím si, že potrebujeme nový typ nariadenie, aby sme chránili environmentálnych aktivistov. Myslím si, že všetky členské štáty majú riadnu legislatívu, ktorá bráni ich občanov, takže nerozumiem, prečo by aktivisti mali byť navyše chránení a bránení. Napríklad v Bulharsku sú ľudia, ktorí sabotujú európsky eh, projekt e, vydierajú a zneužívajú európske fondy. Ekológia už sa stala v podstate neslušným slovom a ja som skutočne zhrozený, že zelená strana alebo zelení podporujú takéto organizácie. Vďaka niektorým mimovládkam sa pri minulých voľbách dosiahlo to v Bulharsku, že zelení dostali 0% hlasov. Títo aktivisti nie sú skutočnými aktivistami, mali by byť postavení pred súd. Ďakujem. Teraz v mene GUE bude hovoriť pán Kokalis na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, o pár hodín budeme tu hlasovať o vyhlásení o klimatickom núdzovom stave. No a dúfam, že to odsúhlasíme, pretože sa to týka našej planéty. No a urobíme to nie preto len, aby sme chránili planétu, aby sme sa e, vyhli jej zničeniu. Robíme to preto, pretože tento núdzový stav ohrozuje zdravie ľudských bytostí. Robíme to preto, aby sme chránili ľudské bytosti a na, našim hlavným právom je právo dýchať a mať životné prostredie, ktoré nám e, umožňuje sa rozvíjať a takto sme sa v podstate rozvinuli do toho, čo sme teraz ako ľudia. A niekoľko ľudí e, za rok je vždy každý rok zavraždených, pretože chránia eh, životné prostredie. Tuto, tento boj vedú aktivisti, environmentálni aktivisti, ktorí bránia svoje územie a taktiež nás, pretože chránia lesy a lesy chránia nás pred emisiami CO2. Musíme ich chrániť všade, v Rumunsku, vo všetkých štátoch, v Londýne a všade, kde sú environmentálni aktivisti pretože sa stále znižujú finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii. Musíme ich hospodársky podporovať aj treba vytvoriť mechanizmus okamžitej reakcie na environmentálnu trestnú činnosť. Ďakujem. A teraz ďalším rečníkom za nezaradených je pán Šinčič. Sinčič. Dobre. Máte. Nie je tu, takže pán Bernhuber dostane vás slovo na minútu. Vážený pán predseda, vážený pán, predseda, vážený pán komisár, stále tu máme e, akcie e, dotknutí polnospodári doteraz v Rakúsku nemali možnosť e, pokr- právne konať proti presahom na ich územia. Bohužiaľ bol zo strany našej vlády zamietnutý e, príslušný zákon. Naši polnohospodári potrebujú európske možnosti, aby mohli bojovať proti ilegálnemu vstupu na ich e, pozemky. Nemôže byť právne prípustné, keď niekto vstúpi na váš pozemok. Zneistenie e, zostáva a ešte sa zverejňujú opra- videa a fotky, ktoré sú manipulované a ľudia sú ne- nesprávne informovaní. To nie je v poriadku. Nielen e, environmentalisti potrebujú ochranu od EÚ, naopak aj naši polnohospodári potrebujú ochranu pred radikálnymi e, ekologistami zo strany EÚ. Ďakujeme. Teraz pani, teraz pani Šaldemoze. Ďakujem pekne. Dobrá správa je tá, že vo veľkej väčšine európskych krajín si uvedomujeme, že sa objavuje čoraz viac lesov. Podarilo sa nám zvrátiť vývoj európske lesy. E, od 90. rokov zväčšili svoju plochu o územie rovnajúce sa rozlohe Grécka. Náš vývoj je pozitívny. Dánsko, moja krajina, si roz, sa rozhodla zväčšila rozsah lesov šestnásobne. Potrebujeme ale kroky na celoeurópskej úrovni. A je preto dobré, že tu máme celoeurópsky environmentálny akčný program, ktorý sa e, bude zaoberať pôvodnou biodiverzitou e, lesov, ale e, súčasťou tohto les programu je tiež úloha chrániť ľudí, ktorí chránia naše lesy a našu prírodu. Neviem, ako to e, dosiahnuť v podrobnostiach, ale za európsku stranu je dôležité chrániť e, e, tí, ktorí sú aktivistami a chránia lesy. Musíme tiež lepšie presadzovať existujúce pravidlá, trestať tých, ktorí ne, sa neriadia európskymi pravidlami. Treba robiť oveľa viac a pre ochranu našich lesov a environmentálnych aktivistov. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Guerrero, ktorého však nevidím v miestnosti, takže pani Višnevská, nech sa páči. Bardzo, panie przewodniczący. Ďakujem. Dámy a páni, lesy sú nesmierne dôležité pre zachovanie čistoty našeho ovzdušia. Samozrejme, že o tom nemusím nikoho presvedčovať Rada by som však vašu pozornosť upriamila na skutočnosť, že treba vytvárať najlepšie možné podmienky tak, aby členské krajiny e, dobre hospodárili s lesmi. Dobrým príkladom dobrého hospodárenia je podľa mňa práve Polsko. Polsko, ktoré je na čele tohto úsilia, pokiaľ ide o povesť lesov e, Európskej únie asi 9 miliónov hektárov. 30-percentné zalesnenie našeho územia. Väčšina z toho sú štátne lesy a polské štátne lesy, dámy a pani, sú príkladom toho, ako rozumným a efektívnym spôsobom hospodáriť s týmito zásobami. Viac než 500 miliónov nových stromov sa každoročne v Poľsku vysadzuje. A ja by som ešte rada spomenula skutočnosť, ktorá sa spomínala pred pár rokmi, k Bihalovieskému pralesu. Tam boli e, veľké problémy so škodcami a ľudia protestovali proti tomu, aby to došlo k výrubu, ale 25 tohto pralesa už nám v tomto dôsledku zmizlo a to je výsledok práce týchto organizácií. Ďakujeme. Naša príroda nemá e, svoj hlas a odvážni ľudia, ktorí obha, e, obhajujú svoje, riskujú svoje životy. Poviem vám príbeh e, rumunského aktivistu Gabriela Pauna, ktorý je dnes v Európskom parlamente. Riskoval život, snažil sa chrániť stromy, aby sa nestali lacným nábytkom, ktoré sa ťažili v pohorí Retezat Eh, v roku 2015 eh, drevarská mafia eh, zlomila mu ruku a rebra, chceli ho zabiť. Všetko je to zaznamenané, ale aj tak trvalo prokurátore, aby išli útočníci pred súd. Milý rok sa ho snažili zablokovať pri filmovaní ilegálneho výrobu. Nelegálny výrob podľa oficiálnych čísel sa rovná ob, obrovskému objemu, ktorý opúšťa každoročne Rumúnsko. Čo urobí komisia na to, aby chránila naše lesy a ľudí, ktorí sa zastávajú lesov? Ďakujeme. Teraz má slovo pán Polčák. Ďakujem, ja súhlasím s tým, že obrana životného prostredia je základné ľudskoprávne boisko. Rád by som razantne odsudil vraždu dvoch obrancov lesa v Rumunsku, ale súčasne by som chcel zdôrazniť, že obrancovia konajú väčšinou vo verejnom záujme, snažia sa chrániť životné prostredie, udržateľný rozvoj a ide o ľudské práva. Nesmú však, nesmie však dochádzať k zneužívaniu práva. Manipulácia, zneužitia postavenia obrancov, tam, kde sa deje, tam nie je možné im poskytnúť nadštandardnú ochranu ekonomicky menej vyspelých krajinách miestne komunity chránia svoje prírodné zdroje. Táto téma je, je o stave lesov dnes, ale nezabúdajme na to, že sú na svete komunity, ktoré prirodzene chránia svoje prírodzené zdroje. V lesníctve naozaj došlo k zlomu v trende, e, stav lesov sa zlepšuje, nesmieme však zaspať na Vavrínoch. Musíme pokračovať ďalej v zalesňovaní a v ochrane lesa. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo za SAD pán Spurek, pani Spurek. Ďakujem. Posledných zo pár rokov sme boli svedkami e, narastajúceho počtu protestov s cieľom chrániť prírodné prostredie v EÚ. Environmentálni aktivisti ako tí, tí v bielovedskom e, lese alebo sa zapájajú do dôležitej služby pre ľudstvo a pre požiadav- ich požiadavky sú e, naozaj strhujúce. E, tento prales e, bol zaregistrovaný e, v, ako e, dedičstvo UNESCO, ale sú tam masívne výruby. Ide, e, treba s, a zalarmovať verejnú mienku. Európska únia sa nemôže bez slov prizerať, e, keď dochádza k útokom a zatýkaniu e, týchto environmentálnych aktivistov. Vyzývam, aby sa chránili e, ich práva v rámci EÚ. EÚ potrebuje jasnú líniu v tejto oblasti. Tí, čo chránia životné prostredie, sú hrdinami, nie zločincami. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, pán Holt. Ideš? införs förbud mot att engagera sig i organisationer som eh, försvarar demokrati. Ide o účasť organizácií, de som Pokiaľ ide o týchto ľudí, ktorí bojujú za naše životné prostredie, s, s čelia útokom a sú vraždení, vidíme tu tri umrtia za týždeň. Práve sme sa teraz dozvedeli o smrti strážcov lesa v Európe, ktorí sa snažili chrániť najstaršie pralesy pred krádežami a zničením. Malo by byť samozrejme, aby všetky členské štáty a európske podniky chránili prírodu. Musí byť jasné a samozrejme, že vždy chránime ľudí, ktorí realizujú takúto ochranu. Ďakujem. A teraz pán Morel. Ďakujem. Chrániť európsky les to je veľkopolitická výzva, ale musíme prestať byť pokrytcami. Snažíme sa chrániť európske lesy a pritom vyvážame deforestáciu e, tak, že podpisujeme medzinárodné dohody, ktoré pomáhajú e, ničiť pralesy. Naša dohoda napríklad s Vietnamom alebo s Mercosurom, ktorá e, sa práve vyjednáva a ktorá je vlastne nabádaním k odlesňovaniu. Je tu naozaj toto pokritectvo. Sú tu výzvy sociálne, ekologické vo vzťahu k obhajcom životného prostredia, ktorých prenasledujú. Zamyslíme sa ale aj nad e, lesnými pracovníkmi, ktorí žijú v rôznych sociálnych podmienkach. Je tu sociálny dumping – Mám na mysli aj privatizáciu e, vo Francúzsku e, lesov. Týchto pracovníkov treba chrániť a na záver si myslím, že potrebujeme lepšiu koordináciu európskych politík. Máme veľa textov, potrebujeme jeden balíček pre lesy, ktorý je ambiciozný, harmonický a odzrkadľuje e, naše záväzky v oblasti biologických problematík v polnohospodárstve, to by nás malo čakať v tomto volebnom období. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo k mm, pánu González Casares. Ďakujem, pán predseda. Ja som vyrastol e, obklopený gaštanmi a inými stromami a uznávam, že e, lesy sú plúcami našej planáty a taktiež nám poskytovali e, prikryvku a teplo. A preto tento parlament musí e, brániť lesy. Sme solidárni s e, rumunskými aktivistami, odsudzujeme to, čo sa im stalo. A ja viem, ako sa dá bojovať e, za občanskú spoločnosť a za inštitúcie pre lesy. A chcem povedať, že musíme podporovať pralesy a lesy v EÚ, ktoré mnohé sú ohrozené. My strácame naše tradičné lesy a aj u nás, ako inde v Európe, e, sú e, lesy, e, sú bohaté lesy nahradzané monokultivovanými lesmi, ktoré sú náchylné taktiež na požiare. Musíme si uvedomiť, že vytvoriť les nie je to isté, ako len ho zasadiť. Je treba podporovať prácu tých, ktorí sa o neho starajú, pretože oni sa tým starajú aj o nás. A chcem pripomenúť, že prales je neochvejným bojovníkom proti klimatickým zmenám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A vidím tu, že je tu záujem o e, modrú kartu. Akceptujete ju? Pán Buda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám otázku na váženého kolegu. S čím súhlasíte s tým, čo sa stalo v Rumunsku? Myslíte si, že to je dobré, že od dnes lesy v Rumunsku alebo obrancovia lesov v Rumunsku budú môcť nosiť zbranie, aby sa lepšie bránili? Myslíte si, že je to e, dobrá vec a mala by platiť pre všetkých obrancov lesov v Európe? Ja si myslím, že rumúnska situácia je veľmi špecifická. Je to pravda. Nesúhlasím s tým, aby sa to uplatňovalo na všetky členské štáty EÚ, aspoň nie u nás v Španielsku. Áno, musíme ich podporovať, dať im dispozícii rôzne nástroje, ale legálne e, zbranie, legálne nástroje, tak aby ich lepšie chránili zákony. Týmto sme vyčerpali zoznam rečníkov a dostávame sa k spontánnej debate. Mám tu šiestich záujemcov, všetko môžeme akcepovať. Pani Šojdrova, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som sa prihlásila k viacerým poznámkam. Poprvé, Chcem povedať, že EÚ musí aj v najbližšom programovom období pomôcť členským štátom pri obnove lesov. Je pravda, že sme zvýšili rozlohu lesov v Európe, ale rovnako je pravda, že sa zhoršila ich kvalita v mnohých oblastiach v dôsledku zmeny klímy, výkyvov sucha a škodcom. Takže Fond regionálneho rozvoja bude musieť podporovať snahu lesníkov o zalesňovanie. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať stovkám dobrovoľníkom v Českej republike, ktorí sa zapojili do obnovy lesa tento rok. Ide o tisícky hektárov. Je to príklad toho, že ľuďom záleží na tom, v akom stave sú plúca našej planety a nám, poslancom EP, nie je jedno, ako sa postavil Brazílsky prezident Kaseniu požiarov v Amazónii. Ja žiadam komisiu, aby pokračovala v iniciatíve predsedu Tuska, predsedu rady, ktorý ponúkol aj pomoc a žiadal, aby došlo intenzívne e, hasenie, inak nepodpíšeme dohodu s Mercosurom. Pokiaľ nebude Brazília hasiť požiar v Amazonsku, nebudem súhlasiť s dohodou e, e, Mercosur. Ďalším rečníkom. Botos, Je pán Botos. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, vzhľadom na to, že mnohí z vás už dnes ráno hovorili o tom, čo urobilo Rumunsko a vyjadrili ste sa k tomu, je pravda, že lesy každý deň v Rumunsku plačú. Každý rok zmiznú 2 hektáre lesa. A je pravda, že sa to deje v EÚ, kde je našou prioritou ochrana životného prostredia a zníženie emisí. A myslím si, že EÚ by mala byť viac zaangažovaná v krajinách, kde sa nedodržujú pravidlá EÚ Ďakujem, pán komisár, že ste hovorili dnes o Rumunsku. Ďakujem vám aj za vašu návštevu Bukurešti tento rok. Členské štáty EÚ realizujú politiky nami v svojich členských štátoch, ale musíme byť efektívni, jasní a tento výrub môže viesť k väčším prírodným katastrofám a stratám na životoch. Desiatky rokov, stovky rokov ťažíme a musíme tieto oblasti znovu zalesniť. Musíme sa o ne starať, o lesy, zachovať ich pre budúce generácie. Chcem vám ešte raz poďakovať za to, že ste poukázali na Rumunsko dnes do poludnia, ale rovnako musíme pamätať na to, že tie zelené platformy, o ktorých hovoríme, hrajú tiež veľmi dôležitú úlohu. A teraz má slovo pani Konečná. Ďakujem, milé kolegyne, kolegovia. Už niekoľkokrát sme tu kritizovali odlesňovanie v krajinách mimo EÚ. Teraz musíme riešiť žiaľ túto otázku aj na našej úrovni a aj tu u nás v EÚ ide o život. V Rumunsku v poslednej dobe došlo kvôli ťažobnej mafii k úmrtiu dvoch lesníkov Myslím si, že je úplne nepriateľné, aby sa takéto udalosti stávali kdekoľvek na svete a je pre mňa úplne šokujúce, že sa tak deje u nás na pôde EÚ. Rovnaké šialenstvo je to, že každý deň, každý deň zmizne v Rumunsku 9 hektárov pralesa a my tu sedíme a pozeráme sa na to. Chápem to tak, že parížský dohovor o klíme je len kusom papiera, o ktorom diskutujeme, ale v praxi neznamená nič a keď môžeme chcieť jeho vymáhanie, to nerobíme. Presne tak to vyzerá. Poučujeme všetkých okolo nás a nie sme schopní si urobiť poriadok doma. Pán komisár, ja vás vyzývam, aby ste aktívne zasiahli proti tomu, čo sa deje v Rumunsku a veľmi aktívne pôsobil tak, aby nedochádzalo k vraždám, ale najmä, aby nedochádzalo k tomu, že sa nám bude strácať taký drahocenný les. Úprimná sústrať rodinám, ktorí prišli o svojich blízkych. A teraz, pán Sintis, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som vás všetkých európskych poslancov vyzvať, najmä tých 20, čo sme tu, aby sme chránili les na európskom kontinente. Hovorili sme tu o ťažobnej mafie a máme ju aj v Chorvátsku. Niekoľko čísel za 30 ročia od nezávislosti sme, sme odlesnili 15 štvorcových kilometrov lesa. Za jednu dekádu sme nezákonne vyťažili 10 štvorcových kilometrov, takže popri zákonnej ťažbe máme aj nezákonnú ťažbu. A tieto údaje, ktoré som uviedol, sú konzervatívne odhady. Žiadne plány ťažby neexistujú, vyrubujú sa najlepšie stromy a vyvážajú do ostatných členských štátov. Náš priemysel nemal nikdy taký problém získať leso. Les nám pripomína, že my nie sme v stave riešiť otázky súvisiace s mafiou pri ochrane lesov, takže všetci by sme mali chrániť lesy na európskom kontinente. A teraz pekne jedna minúta. Nech sa páči, minúta. Ďakujem. Budem hovoriť teraz po fínsky. Je to, hovorí pán Pekarinen, veľmi dôležitá debata, ale musíme pripomenúť ľuďom, že v regióne EÚ je mnoho krajín, kde ochrana lesa, biodiverzita, a priemyselné ekonomické využívanie lesa je udržateľné. Fínsko je jedným príkladom takejto krajiny. My chránime lesy podľa rôznych noriem. Máme viac ako 444 štvorcových metrov, viac ako Dánsko a to znamená, že ich chránime aj udržateľne využívame. Máme nové udržateľné produkty a tieto veci dokážu ísť ruka v ruke. Napriek tomu by som povedal, že v Európe a na celom svete je to veľa, čo môžeme ešte spraviť pre ochranu našich lesov a aj ich udržateľne využívať. Tieto dve veci musia ísť spolu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo kolegovi Valasovi. Ďakujem veľmi pekne. Táto vražda dvoch rumunských ochranárov zdôrazňuje, že musíme chrániť takýchto ľudí, aj naše lesy. 160 ochrancov prírody bolo zavraždených v roku 2018. Stovky ďalších sú kriminalizovaní vo vezeniach, vo, na Filipínach, v Kolumbii a podobne. Musíme mať legislatívu, ktorá stanovuje právny rámec, rámec due diligence pre firmy, ktoré sú usadené v Európe alebo poskytujú služby Európe tak, aby boli v súlade s týmito pravidlami pri svojom výkone svojej činnosti. Vidíme veľké porušovanie, zneužívanie lesa v Brazílii momentálne. Dochádza k veľkému odlesňovaniu a EÚ je spokojná s obchodnou zmluvou, ktorú sme s nimi uzavreli, ale Mercosur zvyší odlesňovanie. Nemali by sme ísť touto cestou, to ohrozí nielen malé farmy v Európe, ale ohrozí to aj našu planetu. Preto by sme túto zmluvu nemali podpísať. A týmto končím naš, našu spontánnu debatu. A Dávam slovo ešte raz pánu komisárovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci. Dnešná diskusia bola veľmi dôležitá. Všetci súhlasíme s tým, že musíme chrániť a obnoviť lesy sveta a musíme aj chrániť obrancov prírody, ktorí sa tak odvážne postavili na stranu ochrany prírody. Skutočne Ochrancovia prírody sú naši nepostradateľní spojenci pri presadzovaní environmentálnych práv. Chcel by som oceniť prácu nedávno zavraždených pracovníkov Review Pop a Radu Borčuaja a chcel by som vyjadriť svoju úprimnú sústrasť ich rodinám. Keď a popri tom vidíme a musíme e, e, sa pozrieť na to, či potrebujeme nové legislatívne pravidlá. Ale predtým by sme mali preskúmať, či efektívne uplatňujeme existujúce pravidlá. Základnú zodpovednosť nie sú členské štáty. My musíme spolupracovať s členskými štátmi, aby sme zabezpečili implementáciu a presadzovanie európskeho a vnútroštátneho práva v danej krajine Komisia bude v tomto kontexte naďalej spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi vrátane Rumunska, aby sme zabezpečili úplnú implementáciu a presadzovanie európskej legislatívy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a týmto je táto debata ukončená. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na programe a to je, to sú to je rozpráva o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu. Ide o článok 104, teda budeme viesť túto debatu podľa článku 144 rokovacieho poriadku. V prvom prípade, v prvom, v prvom bode budeme riešiť Alžírsko. Prvý rečníkom je pán Glucksmann, autor. Kolegovia, odkedy som sa stal poslancom, sme hlasovali o veľmi rôznych témach. O krajinách vzdialených, ako napríklad Indonézia. Ale ani jediné slovičko sme nehovorili o úžasnej revolúcii, ktorá sa udiala len z druhej strany Stredozemného mora v Alžírsku. Ani slovičko podpory miliónom Alžírčanov, ktorí pochodujú v Alžíri a iných mestách po 9 mesiacov za demokraciu, dôstojnosť, nič o zatýkaniach, e, týraní. To nás nás robí vlastne e, komplicov. Uznesenie solidarity, o ktorom dnes budeme hlasovať, je záverom obrovskej nespravodlivosti. Je na čase ukázať, kolegovia, že sme po boku Alžírčanov ako sa hovorí u nás, je raz, dva, tri, nech žije Alžírsko. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším rečníkom je ďalší autor, pán Berg, jedna minúta. Pán predseda, vysoká predstaviteľka, posledné dva mesiace alžírska vláda násilne zavrela najmenej 8 protestantských kostolov, zničili sa židovské a kresťanské cintoríny a dochádza k prenasledovaniu prívržencov týchto vier. Skutočne kriminalizujú eh, alžírske úrady miero, pokojné prejavy prenasledujú tých, ktorí nedodržujú ramadán, obmedzujú náboženskú slobodu. Vidíme to najmä na číslach o prenasledovaní kresťanov. Pred 100 rokmi predstavovali kresťani 20 obyvateľstva na Blízkom východe a Severnej Afrike. Dnes sú to len 4 Francúzsky parlament začiatkom tohto roka začal skúmať situáciu prenasledovania kresťanov v Alžírsku a Severnej Afrike. Musíme byť znepokojení prenasledovaním e, menší na celom svete, ktoré, zachová, ktoré zachovávajú kresťansko-židovské dedičstvo. Nutia totiž v niektorých krajinách ľudí a zastrašujú ich a my sa musíme postarať o to, aby mohli bez strachu žiť svoj život. A teraz prosím, pán Van Dalen. Pán predseda, vláda v Maďarsku už dva roky ukazuje svoju moc a e, obmedzuje slobodu viery. V posledných rokoch došlo v Maďarsku k zatvoreniu 15 protestantských kostolov, 7 z nich za posledné 3 mesiace. V októbri došlo k, posledným, e, k poslednému k zatvoreniu posledného kostola v Alžírsku a tam došlo aj k obetiam na živote. Dochádza napríklad k prenasledovaniu Ahmadiovcov a vidíme tu, a je tu signál, ktorý vidíme aj v správe vonkajšej služby, ktorý sa týka ľudských práv. Tam sa jasne píše, že Alžírsko je krajinou, ktoré obmedzuje, je krajinou, ktorá obmedzuje právo na zhromažďovanie, právo, právo na vieru a podobne. Právo na svoju vieru je základné ľudské právo. Je to to, čo majú mať ľudia k dispozícii, aby sa mohli voľne stretávať. To, čo vidíme v Alžírsku a v ďalších krajinách Blízkeho východu, je, že e, moc pracuje proti ním, že okriešťuje ich právo. Očakávam od vysokej predstaviteľky, že bude rozhodne konať, pretože je nepriateľné, čo sa teraz deje. Zatváranie týchto kostolov sa musí skončiť a očakávam, že v tomto procese aj veľvyslanec pre slobodu viery bude aktívne zapojený do činnosti, pretože to, čo sa teraz deje v Alžírsku, šliape po všetkých právach. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam na minútu slovo e, pánovi Gvieťa, ktorý je tiež autorom. Volám sa Geta. Predstavme si e, na chvíľku sen, že tento, toto obrovské hnutie, ktoré je vo Alžírsku, mladé, rozhodné, bojujúce o právny štát a rovnosť, predstavme si, že toto e, hnutie e, nebude zmyslom len šťastia a hrdosti, ale že to bude mobilizácia všetkých energií v prospech e, dialógu naprieč Magrebom, kultúrnej, ekonomickej stabilizácie a celej subsárskej oblasti. Bola by to realizácia našich spoločných úsilí magrebských i európskych. Práve preto by sme mali prijať toto uznesenie proti netolerovateľným represiám, ktoré sa e- e- e- zameriavajú proti tomuto, tejto nádeji, tomuto hnutiu vo vzťahu k Európe. Ďakujem. Ďakujem, pán Geta. A teraz pán Weimers. Ďakujem, pán predseda. Teraz na jeseň sme hlasovali ohľadom návrhu diskusie o zatváraní kostolov v švedskom parlamente a mnohé politické E, strany to odmietli. A preto som rád, že dnes o tejto dôležitej otázke diskutujeme tu. Ale chcel by som povedať, že sloboda náboženstva bola vypustená z názvu tohto uznesenia a nie je to poprvýkrát, čo vidíme že v tomto parlamente sa znenie zmierňuje, no a toto spôsobila lavica, lebo oni sa takto stavajú ku kresťanským otázkam. Kresťanskí demokrati chceli mať uznesenie o vraždách, o masovom vraždení islamského štátu, a niekto tam do názvu nechcel dať genocidu, ale treba to prestať ignorovať. Európska komisia medzi rokmi 2018 až 2020 zaplatí viac než miliardu eur Alžírsku, no a zároveň alžírske úrady zintenzívnili kampaň proti kresťanom od roku 2018. Viac než 20 kostolov bolo zavretých, žiadne nové kostoly sa nestavajú. Toto je porušovanie dohovoru OSN o ľudských právach a taktiež to porušuje Alžírsku ústavu. Je treba vyvinúť tlak na túto krajinu, aby zmenila svoju politiku voči občanom, voči kresťanom. Myslím si, sa nám to môže podariť. Ďakujem. Teraz prejdeme k rečníkom v mene politických skupín. V mene EPP bude hovoriť pán Mandl na minútu. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia a kolegyne. Pred týždňom som mal príležitosť eh, v Rakúsku vo Viedni hovoriť na svetovej konferencii mieru e, s Ahmadia moslimami. Aj, boli tam zastúpené aj iné e, náboženské obce. No a my tu teraz diskutujeme a v podstate sa tu koná happy hour E, slobody prejavu. Hovoríme tu e, s rôznymi e, skupinami, taktiež s kolegami o zelených, pán Belami, pani Joveva za zelených, za EPP. My sme to zorganizovali. Ja to hovorím preto, že v Európe máme európske všeobecné hodnoty, ľudia majú e, svoju vlastnú slobodu, napríklad náboženskú slobodu a my máme zodpovednosť aj o tom nahlas hovoriť, keď sa niečo stane, ako napríklad to, čo sa deje v Alžírsku, kde Ahmadidia moslimovia, s ktorými som hovoril pred týždňom, tak v Alžírsku sú kvôli svojej viere zatýkaní. 15 kostolov tam bolo zavretých, webové stránky sú zatvárané, pokiaľ sa na nich eh, hovorí eh, o náboženskej slobode, taktiež sa eh, rušia organizácie žien a 12. decembra budú voľby v Alžírsku, takže Alžírčania by mali vedieť, ako sa pri týchto voľbách rozhodnúť. Ďakujem. A teraz menej socialistov demokratov bude hovoriť pani Maria Arena. 9 mesiacov Alžírčania e, e, e, zbudia vo svete za obdiv za to, že mierumilovne a rozhodne vyjadrujú svoje požiadavky. Chcú rešpektovať základné ľudské práva. Alžírsko podpísalo príslušné dohovory pokiaľ ide o občianské a civilné e, a, a politické práva. Rešpekt e, slobody prejavu a manifestovania je, by mal byť zarušený ústavou a pritom desiatky osôb sú väznené momentálne len za to, že vyjadrili svoje názory. Média sú pod tlakom a museli prerušiť svoje aktivity. Aj mimovládky takisto. Naše uznesenie e, vyžaduje od úradov v Alžírsku, aby všetkých e, väzňov svedomia prepustili. E, Alžírsko e, má povinnosť zaručiť práva, ktoré sa zaručilo rešpektovať. Priatelia Alžírčanov majú povinnosť pripomínať si spoločnú povinnosť partnerstva. Prijali sme partnerskú dohodu v marci 2017 plnú záväzkov rešpektovania práva demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Ďakujem. Ďakujeme a teraz v mene obnome Európu bude hovoriť pán Benion tiež na minútu. Ďakujem, pán predseda. Demokratické protesty v Alžírsku zdá sa, že dosiahli svoj cieľ keď prezident Bouteflika zvrátil svoje rozhodnutie sa uchádzať o piatý eh, mandát na začiatku tohto roka. Avšak lídry rôznych protestných hnutí boli v posledných mesiacoch zadržaní a začína to vyzerať, že tam vládne vojenský režim. A bola by tragédia, keby Alžírsko premeškalo túto šancu zmeniť kurz a pripojiť sa k susedom k Tunisku a k Maroku, aby sa stali krajinou, ktorá je otvorenejšia vonkajšiemu svetu. Ja žiadam, aby všetci títo politickí väzni boli prepustení a opakujem to, čo povedali predrečníci Eh, ohľadom obava, obav o náboženskej slobode. A keď prídu voľby, tak musia byť slobodné a spravodlivé a Alžírsko by malo otvoriť svoje hranice Maroku a Tunisku a mali by vytvoriť Magrebskú úniu, mali by byť potom silnou, silným očinným partnerom pre EÚ, tak aby sa zlepšil hospodársky rozvoj, aby to prinieslo do Magrebu prosperitu a mier. Ďakujem. A teraz mene zelených pani Jembu na minútu. Merci, monsieur le président. Cher... Ďakujem. Zelení eh, odmietajú eh, dať e, e, toto uznesenie na zoznam e, na program z našledových dôvodov. Je tu riziko politizovať ľudské práva, riziko znižovať legitímnosť alebo vieriehodnosť opozície Alžíčanov, ktorí manifestujú už 9 mesiacov. Riziko napájať nesprávnu rétoriku, presvedčenie, že Alžírsko si zaslúži viac než uznesenie je dôležitejší silná podpora posolstva. E, na základe týchto vyjadrených e, výhrad aj tak budeme hlasovať za toto uznesenie, ale naša, naša podpora sa nezastaví tu. E, na základe toho, čo sme robili už od marca 2019, naďalej budeme mobilizovaní po boku Alžírčanov pri ich požiadavkách oprávnených práv. Vítame ich snahu manifestovať svoje e, pacifické e, požiadavky a želáme si, aby práve oni sami rozhodovali o svojej budúcnosti. Ako sa u nás hovorí v Alžírčine, nech žije Alžírsko. Ďakujem. A teraz je tu, alebo sú tu modré karty pre rečničku. Chcel by som pripomenúť, že toto sú rečníci v mene politických skupín a v tomto kole tým pádom nemôžu byť e, pripustené žiadne modré karty a taktiež elektronicky sa o ne nedá žiadať. Keď skončíme toto kolo, tak potom to bude možné podľa našho rokovacieho poriadku. Takže ideme ďalej. E, ID a pán Kolár. Monsieur le Président, To, čo sa deje v Alžírsku, nenechá asi nikoho eh, bez eh, emócií. Z dôvodov. V prvom rade ide o princíp a v druhom rade ide o otázku reality. Princíp je ten, že všade, kde sú eh, napádané slobody, by sme mali konať, aby sme bránili princípy. Realita to sú zbrane, alebo slzy eh, eh, a zúfalstva. A tiež skutočnosť, že proti Alžírsku a, Francúz, a medzi Francúzskom a Alžírskom existuje ekonomické, politické, emocionálne puto, ak si je ľuďom zle tam, opúšťajú Alžírsko a v hrozných podmienkach prichádzajú do Francúzska. Nie, nie, že by nechcelo, ale nemôže ich už eh, prijať. Mali by sme e, to, potvrdiť toto uznesenie v mene slobody, našich princípov a v mene toho, e, čo tvorí vlastne podstatu toho, že existujeme. Ďakujem. A teraz mene EKR. Na minútu budem hovoriť pán Rajse. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Správy, ktoré sa k nám dostali z Alžírska, nám spôsobujú veľké obavy a tu nehovorím len o tom, akým spôsobom sa zaobchádza s demonstrantami, ale hlavne o slobode vierovýznania, ktorá je tam vážne porušovaná. Kostoly ktoré policia necháva zatvárať a ľudia, ktorí chodia do kostolu, tak sú z nich nasilím vyvádzaní. A týmto spoločným uznesením predovšetkým, hovorím o odseku 4, tam ako parlament vysielame silný signál smerom k alžírským úradom ohľadom toho, že podľa nás to, čo sa tam deje, je absolútne nepriateľné. Takže partnerstvo s Alžírskom v rámci Euromedu musíme použiť, aby sme e, jasne upozornili na porušovanie pra- e, slobodného vierovýznania. Pán predseda, ja počítam s tým, že vysoká predstaviteľka vo svojom kontakte s Alžírskom bude hovoriť o našich obavách ohľadom slobod vierovýznania s vysokou prioritou. Ďakujem. Ďakujem. Teraz bude hovoriť na minútu pani Šojdrova. Vážení kolegovia, včera bola červená streda. Tento deň je medzinárodne uznávaný a je venovaný kresťanom, ktorí sú prenasledovaní kvôli svojmu verovýznaniu. Podľa um, mimovládok eh, je Alžírsko na 22. E, mieste, čo sa týka prenaslovania kresťanov na svete. Tento rok e, vláda nechala zatvoriť 15 protestantských kostolov a vyhlásila ich za nelegálne. A taktiež veriaci boli napadnutí políciou, ktorá e, napadla kostoly v priebehu omše. Takže my žiadame, aby tieto kostoly boli znovu otvorené, žiadame ministerstvo vnútra, aby schválilo e, taktiež e, iný prístup k kresťanským organizáciám a mali by sme e, tlačiť na alžírske úrady, aby zaručili plnenie práva na slobodu vierovýznania, pretože toto je zaručené aj v Alžírskej ústave. Ďakujem za podporu naprieč politickými skupinami. Skutočne som tejto podpore veľmi rada. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz bude hovoriť pani Rys. Ďakujem. Alžírsky režim potláča slobodu, viaceré slobody od 22. februára februára, kedy sa spustilo pacifické hnutie Hirak. V uliciach Alžíru sa to rozšírilo do celej krajiny. 12. decembra eh, stanovila armáda voľby, kde sa avizuje ešte viac okresávanie eh, slobod novinárov, robotníkov eh, a ďalších odborárov, ktorí sú po 10 mesiacov v uliciach. Odsúdení sú mnohí za to, že sa e, že s, barbarskými, s berberskými vlajkami e, zúčastnili demonstrácií v uliciach Alžíru. E, je tu naozaj cítiť mladosť a smet po, nezávis- po slobode. Mnohí my žiadame e, slobodu pre Alžierčanov. Ďakujeme. Pán Dreosto na minútu. Ďakujem, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka. Bohužiaľ sme z názvu tohto dokumentu stiahli e, výraz e, sloboda vierovýznania, ako keby viera bola tabu um, hovoríme tu o prenasledovaní e, kresťanov. A ja pripomínam, že Alžírsko je v globálnom meradle 22. najhoršia krajina, kde e, pre kresťanov taktiež e, v posledných pár mesiacoch boli tri kostoly zavreté, a okrem toho boli napadnutí protestujúci. Väčšina E, z týchto ľudí sú kresťania, ktorí prestúpili na kresťanstvo z islámu. Pre nás je sloboda viere, vý, e, vierovýznania absolútne zásadná. Je to súčasť e, ľudskosti. Takže je tam veľké nepriateľstvo voči kresťanskému náboženstvu. A ja tu chcem zopakovať to, čo povedal Benedikt XVI. Keď niekto hovorí, o laickom štáte, tak napriek tomu sloboda vierovýznania musí byť zaručená. Nemali by sme sa schovávať za politicky korektnú terminológiu. Ďakujem. Teraz bude hovoriť pán Bušade Villalba. Pán predseda, vážení kolegovia, všetkým nám robia obavy, ktoré prechádzajú z Alžírska, prenasledovanie politických lídrov, potláčanie eh, demonstrácií, taktiež naozaj zatýkanie novinárov, ale hlavne nám robia obavy nápad, eh, útoky na slobodu vierovýznania na kresťanov. Je treba hovoriť o tejto téme. No a Európska únia by eh, nemala sa zachovať tak, aby situácia v Alžírsku skončila tak, ako skončila Líbia ale je treba povedať, že nikto z nás, ktorí tu sme v tomto parlamente, Nikoho nás nezvolili voliči, preto aby sme riešili alžírske problémy. Mali by sme riešiť naše národné problémy. Na no v tomto smere mi robí obavy to, že Alžírsko je jednou z krajín, e, ktorá, ktoré najmenej spolupracujú s EÚ pri príjmaní ilegálnych imigr- svojich ilegálnych imigrantov, ktorí prichádzajú do EÚ, hlavne do Španielska, do Almerie, do Murcie alebo na Balárske ostrovy. No a Európska únia by mala žiadať od tretich štátov prísne rešpektovanie našich štandardov a taktiež e, e, repatriáciu, pretože toto je zásadným prvkom našej migračnej politiky. E, ďakujem. Teraz na minútu pani, pán Rivier. Ďakujem. 130 rokov Alžírsko bolo krajinou, kde vládla náboženská sloboda Židia, moslimovia a kresťania mohli v kľude praktikovať svoje náboženstva. Asi 60 rokov e, moc e, Alžírska neustále e, do, vlastne ich, až do ich výnania z krajiny zasahovala do možnosti prejavu náboženskej slobody u Židov a kresťanov. Toto sú útoky proti pamäti vlády e, zanechávajú naozaj e, alebo ponechávali netrestné útoky proti, e, proti hrobom. Ďalej je tu totalitný režim a džihadistický terorizmus. Musíme odsudzovať a brať na zodpovednosť netolerovateľné zneužívanie moci. Ďakujem. Tým sme sa dostali na koniec eh, prihlásených rečníkov a prechádzame k spontánnej rozprave. Mám tu sedem žiadostí o slovo a keďže sme na tom časov veľmi dobre, tak eh, tak príjmeme všetky. Ako prvý pán Polčák na minútu. Ďakujem, pane předsedo. <clears throat> Ja bych chtěl samozřejmě... Ďakujem, pán predseda. Ja by som tiež chcel odsúdiť násilie, ku ktorému dochádza v Alžírsku za posledných pár mesiacov, hlavne, kde obrovské davy občanov sa búria proti situácii v krajine. Štátna moc potláča všetky ľudské práva. Myslím si, že Alžírsko tak trochu unikalo nášmu vnímaniu. My by sme mali tieto prípady potláčania ľudských práv, dokonca, dokonca dochádza aj k mučeniu, k ponižovaniu. My by sme to mali jednoznačne odsúdiť. Taktiež by som chcel jednoznačne odsúdiť, aké násilie je páchané na menšinách, predovšetkým na kresťanských. My tu posielame nemalú rozvojovú pomoc, a to už celé 10 ročia do Alžírska, a myslím si, že za túto rozvojovú pomoc máme právo očakávať od alžírskej vlády jasné plnenie podmienok. Ja by som bol rád, keby naša rozvojová pomoc tu by som chcel vyzvať e, vysokú predstaviteľku, poďakovať jej za jej prácu, aby táto pomoc bola podmienená plnením e, záväzku zo strany alžírskej vlády. Ďakujem, pán López Aguilar. Pán predseda, e, pani predsednička e, Mogherini, samozrejme musíme diskutovať o Alžírsku, o externej politike. Európska diplomácia by mala podporať demokraciu a práva tam, kde dochádzalo už dlho k veľkým represáliám. A je potrebné pripomenúť, že Alžírsko medzi rokmi 1957 a 62. Tam sa uplatňovali európske práva, no a vyhrala potom nezávislosť, ale nie demokracia. Sú tam vojenské represálie už veľmi dlho, no a v poslednej dobe dochádza k náhodnému zatýkaniu aj dizidentov a oponentov. A prichádzajú voľby, ale tým sa chce zabrániť pán prezident Buteflika konečne e, odstúpil od svojho plánu sa uchádzať o ďalší mandát a Tie voľby mali byť 4. júla, potom mali byť septembra, nakoniec boli odsunuté na 12. decembra, takže systematicky sa tam e, potlačajú dizidenti. Európska únia má právo vykonávať všetku svoju diplomáciu, aby sme sa pokúsili tam znovu nastoliť normálnosť a dodržiavanie základných práv, tak aby e, sloboda a demokracia boli v Alžírsku konečne možné. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Pán Morel. Merci, moja skupina nie je signatárom tohto uznesenia, ale ja ju podporujem v duchu aj v texte, kde sme si i, e, e, vieme, že sú tu demokrati v Alžírsku, ktorí bojujú za sociálnu spravodlivosť, za demokraciu. Sú proti ním represie, novinári, ktorí majú strach, manifestanti, demonstranti, ktorí sú E, uväznení e, opozícia, ktorú, ktorú potláčajú. Nemôžeme mlčať. A je mi ľúto, že až teraz prichádza táto, toto uznesenie a nie vo februári, kedy by bolo bývala viacšia potreba tejto, tejto podpory. Podporujem tento proces volebný. Samozrejme, že e, sa tu bude inš, inštrumentalizovať budú tu e, hypotetickí zahraniční agenti, ale pravda je taká, že je tu takáto situácia. Naša podpora e, Alžírčanom, menovite mladým, ktorí chcú dôstojnosť, slobodu, spravodlivosť a na nich dnes e, myslíme, keď rečníme. Ďakujem. A teraz pán pospíšil na minútu. Pán predseda, ďakujem za slovo. Ako aj kolegovia, aj ja podporujem tento návrh uznesenia. Je jasné, že musíme sa postaviť za alžírsky ktorý, ľud, ktorý vyjadruje svoje politické preferencie, svoju tužbu po politických právach, slobode a demokracii. Takže urobme maximum preto, lebo je to predmetom dôležitej práce ďalšieho vysokého predstaviteľa zodpovedného za zahraničnú politiku. Urobme maximum preto, aby sme prispeli k tomu, že v Alžíre e, prebehnú slobodné demokratické prezidentské voľby a taktiež bude veľmi dôležité upozorňovať na to, ako narastá náboženská neznašanlivosť e, alžírskej elity aj vlády voči náboženským menšinám. Je to veľký problém. My sa musíme postaviť na stranu etnických a náboženských menší, nielen kresťanov a bohužiaľ v Alžírsku poslednej dobe. Kurz je skôr negatívny, odkláňa sa od európskych hodnôt. Ďakujem. Teraz pani Julie Ward. Desiatky tisíc protestujúcich eh, deklarujú svoje požiadavky, eh, aby predstavitelia z éry Buteflika eh, rezignovali, kým prídu voľby množstvo protestov od jeho rezignácie dávajú vlastne e, pohyb tým minulým týždňom. Medzi časom orgány zatýkajú mierumilovných e, protestujúcich, e, kde sú rozsudky až na 18 mesiacov. Vyzývame príslušné úrady, aby zaručili všetkým protestujúcim spravodlivé procesy a odsudzujeme všetky kroky proti mierumilovným protestujúcim Eh, viackrát sa hovorilo o, o transparentnosti, keď sa blížia tieto voľby. Eh, Reportéry bez hraníc eh, hovoria o obrovskom tlaku na žurnalistov, ktorí chcú zobrazovať vo, voľby v nesprávnom svetle. Cenzúra a ďalší procesy sa pozastavili, keď demonstrovali zo solidárnosti Dôležité je rešpektovať slobodu prejavu a demokraciu. To, to... Ďakujeme. Teraz na minútu pán Kelly. Ďakujem pekne. Alžírsko e, je našim susedom a potrebujeme s nimi dobré sus- susedské vzťahy, ale musíme mať tiež obavy, pokiaľ ide o nedávne dianie, najmä pokiaľ ide o situáciu e, církvy. E, pre mňa, pre našu skupinu je to dôležité, sme kresťanskí demokrati a chceme sa zastávať e, kresťanov a všeobecne církvy. Nedáva zmysel, aby sa zatvárali kostoly v Alžírsku. Je to nespravodlivý systém a preto treba vyzývať, vyvíjať tlak Predsa chcú šíriť len lásku a rovnosť v krajine. Nedáva zmysel, aby ľudia nemali slobodu, najmä v médiách. Občania vo všeobecnosti mali by sme vyjať tlak, aby to boli v tejto krajine slobodné voľby. Ďakujem. Ďakujem. Na minútu pán Furlas. Ďakujem pekne. Každý musí mať právo na e, vykonávanie svojho nábože, svojej náboženskej slobody, či už je to e, kresťan alebo iné náboženstvo. Keď sa potvrdí to, čo sa tu hovorí, tak je tomu zjavne tak, že v Alžírsku E, nejde len o protesty ako také. Musíme bojovať za náboženskú slobodu. Ja ako Cyperčan e, to veľmi preciťujem. A ako to vyzerá, keď e, by sa niečo dialo v Alžírsku, tam by ste nezasahovali? Tak tým sme vyčerpali Eh, zoznam rečníkov a teraz pani eh, vysoká predstaviteľka Mogherini. Ďakujem, Alžírsko nie je len našim susedom, je to predovšetkým našim partnerom politickým, ekonomickým, krajina spriateľená. Pre mnohých európskych občanov Alžírsko eh, znamená aj rodinu. Nehovoríme, nehovoríme o nejakej krajine, nie, je to veľmi blízka krajina, krajina, ktorá je priateľom e, e obyvateľstvo a alžírske. A prvý, prvý pocit, ktorý máme, je priateľstvo a blízkosť. Náš respekt e, voči suverenite a autonómii Alžírska je e, maximálny toto treba zdôrazňovať čo najvýraznejšie. Iba Alžírčania by mali rozhodovať o súčasnosti a budúcnosti svojej krajiny a práve z tohoto dôvodu Alžírčania by mali byť, mať slobodu sa vyjadrovať s tými zárukami, ktoré boli pod, podpísané. Sú tu princípy, ktoré e, Alžírsko podporuje, sami ste o tom hovorili, v samotnej alžírskej ústave, v medzinárodných dohovoroch a asociačná dohoda z EÚ takisto e, ich k tomu zavezuje. Ide o základné e, slobody, vrátanie politických, sloboda prejavu, právo na mieru milotné zhromažďovanie sa, e, tlače a slobody, ktoré zaručujú medzinárodné deklarácie o ľudských právach, čo je vlastne pilierom našich vzťahov tí jednotliví aktéry v Alžírsku by mali mať možnosť týchto práv. To je posolstvo pochádzajúce nie len z dnešných rozpráv, ale je to presne to posolstvo, ktoré neustále dostávame, e, alebo teda posúvame našim partnerom v Alžírsku celé tie mesiace a verím, že i naďalej tá, to posolstvo takým ostane budúca komisia, budúci vysoký predstaviteľ určite ho bude posúvať našim partnerom v Alžírsku. E, pokiaľ ide o budúcnosť krajiny, Alžírčania by, vede, by mali vedieť dosiahnuť konsenzus v súlade s očakávaniami ľudí, mierumilovným demokratickým spôsobom, rešpektujúc princípy, ktorým sa krajina zaviazala Verím, že EÚ sa bude naďalej angažovať e, v spolupráci s jednotlivými aktérmi v Alžírsku ako susedia, partneri a priatelia a som presvedčená, že tento parlament e, v, tej, v tomto ohľade bude podporovať aj prácu budúcej komisie. Ďakujeme pekne pani komisárke. Mám tu 5 návrhov uznesenia tým uzatváram túto rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční dnes. A teraz ďalšia rozpráva o Kube, prípad Jose Daniela Ferrera. A chcem vám pripomenúť nasledujúce. Je tu aj možnosť predložiť návrhy v rámci spontánnej rozpravy alebo pomocou modrej karty. E, listky s touto žiadosťou sú pri vstupe, alebo sú aj iné možnosti. Najprv začne pán López Chil, ktorý je autorom návrhu. Me han hecho de todo. Povedali mi rôzne veci, hovorili mi o... Oni ma mučili a 15, na 15 dní ma dali na samotku, boli tam komáre, bola tam zima, a riskoval som zápal plúc. Som teraz vo vážnom nebezpečenstve. Pokiaľ sa nič nestane, tak zomriem. Tieto slova napísal Jose Daniel Ferrer v liste, ktorému sa podarilo uplatiť e, žalárnika, aby sa tento list dostal k jeho žene. Takže by sme ich mali teraz počuť aj v Európskom parlamente. Toto sú e, slova človeka, ktorý viac než 10 rokov trpí kastrizmom kvôli svojmu ľudskoprávnemu aktivizmu. Prípad pána Ferrera je skutočne hrozný, ale sú stovky ďalších politických väzňov, väzňov svedomia a, iný, a ďalších e, väzňov, ktorých prípady boli e, zmapované e, Cuban Prisoners Defenders e, organizáciou. Prenasledovanie, politické prenasledovanie proti občanskej spoločnosti, prenasledovanie novinárov, ľudskoprávnych aktivistov. Toto sú trestné činy, ktoré páchajú kubanské úrady. Musíme žiadať okamžité prepustenie Joseho Daniela Ferrera a taktiež ďalších, ktorí ľudské práva sú porušované, pretože je treba postupovať podľa, e, v zmysle politického dialogu medzi EÚ a Kubou. Zatiaľ e, tento dialog nemal pozitívny dopad na kubanský ľud. Okrem toho, v uznesení opäť žiadame vysokú predstaviteľku, aby vzala do úvahy stanovisko tohto parlamentu e, voči e, kubanským úradom, aby sa touto tému zaoberala. E, ďakujem. A ako ďalší bude hovoriť pán Terč na minútu. Dobrý deň, ďakujem pán predseda. Budeme hlasovať o uznesení na tému Kuba, Jose Daniel Ferrer, toto je politický väzeň, jeden z mnohých politických väzňov, ktorí e, sú e, pod jednou z najkrutejších e, diktatúr, ktoré dnes ešte existujú. Je to diktatúra, kde s ktorou sa tento Európsky parlament aj komisia bavia tak, ako si to nezaslúžia. Máme dialog o spolupráci, ktorý bol pod, podpísaní, napriek tomu, že mnohí boli proti, že pripomínali, že robiť ústupky diktatúre, ktorá sama ústupky nerobí, ktorá vždy vyhlasuje, že oni budú postupovať ako jedna strana tak, ako chcú, že budú naďalej pestovať svoju komunistickú diktatúru a že nikto nesmie dúfať v žiadnu zmenu, tak toto je spolupráca, ktorá len posilňuje túto diktatúru. Táto diktatúra, ktorá začala ex- expanzionistickým dobrodružstvom, a e, šíri sa po celom kontinente a taktiež do Venezuely e, priniesla monštróznu diktatúru a z, jednej, a z najbohatšej krajiny Latinskej Ameriky urobila krajinu, kde je teror a hlad. Takže to diktatúra, ktorá sa snaží spolu s Venezuelou destabilizovať demokracie v tomto regióne. Takže dúfam, že tento parlament bude postupovať dôstojne a že budeme hlasovať za toto uznesenie, aby bol prepustený pán Ferrer, aby bola zaručená sloboda na Kube. Ďakujem teraz pán Sanchez Amor. Ďakujem, pán predseda. Socialistická skupina E, v rámci rokovaní už e, povedala, že, sme, že si robíme obavy ohľadom prípadu Ferrer, žiadame jeho okamžité prepustenie. Skutočne dochádza k náhodnému zatýkaniu a taktiež tento človek je za nepriateľných podmerov vo väzení, no ale Ehm, nemali by sme instrumentalizovať tento hrozný prípad porušovania ľudských práv, mali by sme sa pozrieť na celkový obsah toto uznesenia a tým je momentálny rámec vzťahov medzi EÚ a Kubou. Máme tam politický dialog, e, kde by sme nemali spolupracovať e, e, s týmto režimom mali, tam sa v podstate sankcionujú aj európske podniky, ktoré sú tam aktívne a myslím si, že by sme mali mať väčšiu schopnosť e, na nich tlačiť e, a bojovať proti takýmto prípadom, ako je prípad Ferrera. Takže musíme byť kritickí voči Kube. Ďakujem. A teraz bude hovoriť pán Pineda. Ďakujem, pán predseda pravica, extrémna pravica naďalej nechcú e, prijať, že e, to, čo chcel pán Aznar, že to už skončilo. E, teraz prišiel pán Trump a toho podporujú a predstavujú nám také finta fantázie, ako sme tu počuli v nedávnej dobe. A snažia sa povedať, že sa instrumentalizuje postup, súdne konanie je tam delikvent, ktorý je obvinený, ale tento človek bol e, zbytý a rovnako ako žena, ktorá bola tehotná v 37. týždni, tak bola taktiež zbytá. A na Kube sa tvária, že toto je normálne, ale napriek tomu sú tam ľudia zatýkaní a niekedy sú aj vraždení, ale v Kolumbii, v Čile, e, taktiež e, prišiel puč v Bolívii a nenájdete fotografie e, kubanskej politiky, ako bije demonstrantov a obvinenia ohľadom e, toho, čo robí Kuba, alebo že zasahuje do iných krajín, tak toto je smiešné. Jediné zasahovanie Kuby do iných krajín, e, to je, že tam posielajú um, lekárov, nie ako to robí USA napríklad e, v Sýrii. Takže Kuba existuje, takže prosím, EÚ by to mala rešpektovať. Podporujme kubanský ľud. Logo Teraz pani Charancová, ďakujem pán. Jose Daniel Ferrer bol zatknutý náhodným spôsobom a taktiež musí byť momentál hneď prepustený. Táto diskusia je o prípade pána Ferrera, ale jeho prípad je len jeden z mnohých príkladov vážneho porušovania ľudských práv, ku ktorému naďalej dochádza na Kube. Pán Ferrer je jeden zo 127 politických väzňov, ktorých sa momentálne vie väzni v krajine, ktorá podpísala dohodu z EÚ, kde jeden z centrálnych prvkov je rešpektovanie ľudských práv a bránenie demokracie. V roku 2017 tento parlament súhlasil s podpísaním dohody s Kubou s tou podmienkou, že sa prispieje k zlepšeniu ľudských práv a taktiež eh, k životným podmienkám všetkých Kubancov. O dva roky neskôr táto podmienka sa ďalej neplní, takže je na čase, aby Európska únia sa otvorene vyjadrila. Kuba neplní svoju dohodu. A preto nemáme inú možnosť len konať a nečakať, a to v rámci dohody. Ďakujem. To. No Ďakujem a teraz sa dostávame k e, rečníkom za politické skupiny. A najprv pán Zdechovský za EPP. Vážený pán predsedajúci, vážená pani vysoká predstaviteľka EÚ, prípad Joseho Daniela Ferrera ukazuje, že komunistická Kuba sa nikdy nevyrovná so záťažou svojej minulosti. Namiesto toho, aby sa otvorila a aby viedla dialog s opozíciou a s tými, kto ju kritizuje, ukazuje že musí zatvárať a znovu mučiť tých, ktorí bojujú za slobodu a demokraciu. Mal som možnosť, možnosť navštíviť Joseho Daniela Ferrera v Santiago Cuba. Hovoril som s ním niekoľkokrát. Nie je to žiadny terorista podľa môjho názoru, ako mi to tu vysvetľujú niektoré kubanské a prokubanské síly v tomto parlamente. Je to proste človek, ktorý chce žiť v demokratickej krajine, človek, ktorý miluje svoju krajinu človek, ktorý by za ňu dýchal, človek, ktorý sa tam narodil a chce tam zomrieť, človek, ktorý rešpektuje všetky veci, ktoré rešpektujeme aj my v EÚ. Preto vás vyzývam, pani komisárka, aby ste využili svoje vzťahy s kubanským režimom a tlačila na jeho okamžité prepustenie. Ďakujem veľmi pekne a teraz za SAD pani Arena. Jose Daniel Fera je v stave, ktorý je naozaj poľutovania hodný. Je obeťou zneužívania zo strany e, orgánov na základe svojich politických krokov, ktoré robil mierovou cestou. Ale nie je osamelý v tomto osude. 120 ďalších sú ve- väznení. 28. E, o, októbra Armana Sosa, ktorý najdlhšie sedí vo vezení, bol prepustený po 43 rokoch väznenia. Jose Daniel Ferrer a ďalší väzni majú právo na poznanie dôvodov svojho väznenia a prístup k spravodlivému procesu. A preto vyzývam e, kubanské orgány, aby e, ukončili útoky na osoby, ktoré prejavujú svoju slobodu prejavu. Treba zabezpečiť slobodu e, tlače a rešpektovať medzinárodné štandardy, ktoré sú definované v charte. E, táto krajina je signatárom napríklad e, dohovorov príslušných, ako aj dohody o spolupráci s EÚ, kde sa hovorí o rešpekte ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za Renew Europe pán Javier Nard. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pani Mogherini, chcem vám vyjadriť úctu. V roku 2016 Európska únia podpísala dohodu s Kubou a jedným zásadným aspektom je podmienka rešpektovania demokracie a ľudských práv. Potom v júli 2017 tento parlament eh, schválil uznesenie, kde sme taktiež schválili doložku o pozastavení. Momentálne na Kube je viac než 100 politických väzňov a taktiež prebieha náhodné zatýkanie. Takže Jose Daniel Ferrer, toto nie je nejaká, eh, nejaká náhoda. Toto dokazuje, že kastrovská dynastia nadalej vládne na Kube a Kuba toto nie je len e, turistické Eldorado. E, je tam vláda Raula Castra, e, ktorá to tam riadi, takže všetko zostalo v rodine. Európska únia nemôže týmto naďalej zatvárať oči. Pokiaľ z obchodu odstraníme etiku, tak nebudeme koherentní. Máme tam články, ktoré nemôžeme splniť. A v podstate tak ako e, bolo povedané v jednej básni, e, keď sme rytiermi, tak sa tak musíme chovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Rajl. Pán predseda, kolegyňa, kolegovia. Jose Daniel Ferrera, vedúci predstaviteľ hnutia na Kube, je znovu vo väzení nezákonne a si ho aj mučia. Čo robí EÚ? Pozera na to. Vtvárime sa ako svetuškári. Pri podobných prípadoch v Kambodži, Nikaraguji a v Iráne EÚ vystúpila jasne, bola aktívnejšia a tu sa len prizeráme. Zdá sa, že pri socialistických e, diktatúrach nie sú ľudské práva také dôležité. Mne sa zdá, že tuto nie je také dôležité, lebo chceme zarobiť, pretože španielská ekonomika je tretím najväčším obchodným partnerom diktatúry na Kube a zarábame tu všetci, a zarábajú sa to milióny peňazí a Kubanci sú zatvorení, nikam sa nedostanú. Cestovný ruch podlieha ministerstvu revolučných síl tak sa, to je, myslím, príznačné, takže ľudské práva musia platiť všade na svete, aj v socialistických diktatúrach. A teraz pán Nikolau Alavanos, jedna minúta. Je Spomíname tu Joseho Daniela Ferriera, ktorý vedie patrie, patriotické združenie Kuby. Kubánske orgány ho zatkli potom, ako boli známe obželenia, mal byť e, iných občanov, je tu aj zneužívanie, zlé zaobchádzanie a prichádza sa tu s mnohými lživými živými správami, aby sa z týchto obetí stali páchatelia. Je to súčasť aj e, stratégie EÚ a US, že sa toho, na tom spolu podielame. My sme proti tejto politike, my sme proti politike selektívnej ochrany aktivistov a tu sa riešia selektívne porušenia ľudských práv. Prečo? Aby sme chránili monopoly v tretích krajinách, krajinách, kde nie je vláda, ktorá by bola vhodným partnerom pre eh, EÚ. Týmto končili oficiálne príhovory, teraz máme spontánnu rozpravu, máme tu štyroch záujemcov, času máme dosť, takže môžem dať slovo všetkým týmto štyrom kolegom a kolegyniam. Začína pán kolega Polčak, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja chcem odsúdiť zadržanie a pobyt pána Jose Daniela Ferrera vo vezení na Kube. Žiadam jeho prepustenie a spravodlivý proces. Jeho obvinenie sa veľmi zjavne zakladá na veľmi chabých základoch. Mali by sme viesť dialog s kubánskou vládou, nič proti tomu nemám, ale to neznamená, že budeme privierať oči pred takýmito prípadmi zjavného porušovania ľudských práv na Kube nie je to len tento prípad, máme tu aj viac ďalších ako 100 politických väzňov v kubanských väzniciach. Mali by sme takéto konanie kubanskej vlády jasne odsúdiť a žiadať od nej razantné kroky na vyrovnaní sa s minulosťou. Česká republika vždy podporovala kubanských disidentov, ja nie som výnimka a chcem poprosiť pani eh, vás, aby ste vyžadovali prepustenie nielen pána Ferreru, ale aj ostatných politických väzňov na Kube. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán kolega Wallis. Pani predsedajúca, Kuba je žiarivý príklad toho, čo je možné napriek všetkým veciam. Dekády je tam sila, ktorá vraždí svojich vodcov, uvrhla krajinu do chudoby, stala sa predmetom sankcií a v roku 1960 začali Spojené štáty veľkú kampaň proti Kube a chceli znížiť E, situáciu, chceli zhodiť vládu, ktorá by uvrhla krajinu do ešte väčšej biedy. A žiaľ, stále v tom pokračujú. E, Ferrer bol, bol súdený za to, že napadol iného občana. Je to pravicový agitátor s veľkým e, zoznamom násilných činov. Ale toto je o Kube, je to o tom, aby sa uvalili ďalšie hospodárske sankcie, aby sa zabránilo normalizácii vzťahov z USA. Ďakujem. A ďakujem. Te... Teraz pani kolega, kolegyňa Perera. Ďakujem pani predsedajúca. Toto uznesenie ukazuje, že, na Kube, že sú v uznesení nesprávne fakta. Je to polutovania hodné, že tu máme takýto text, ktorý predstavuje zasahovanie do vnútrých záležitostí Kuby a do rozhodnutí kubanského ľudu, čo je porušovanie ľudského, medzinárodného práva a ďalších dohovorov. Je to ďalší krok na spochybnenie pokroku, ku ktorému došlo v rámci normalizácie našich vzťahov E, s Kubou v dohode a aj e, o politickom dialogu a pri ratifikácii tejto dohody. Je tu dokonca možnosť pozastaviť túto dohodu. Uznesenie jasne ukazuje, aký je tu zločinecký blok, ktorý stále útočí na Kubu a to bude mať závažné dôsledky a v uznesení sa už nehovorí o tom veľkom ekonomickom, sociálnom a kultúrnom pokroku, ktorý Kuba dosiahla. Ani sa tu nehovorí o tom, čo Kuba dosiahla napríklad v oblasti zdravotníctva a aký sme medzinárodne solidárni napriek blokáde, ktorej trvia. Ďakujem. A teraz pani Dali. Chcem sa silne vyjadriť proti obsahu a úmyslu tejto, tohto hanebného uznesenia. Jeho úcelom je podkopať a izolovať kubanskú vládu a kubanský ľud. Sú to hry USA, na pozadí veľkého nenávisti, nepriateľstva voči tejto úžasnej krajine a jej odolných ľudí. Je, obsah je mimoriadne falošný. Jose Daniel Ferrera je násilný pachateľ, ktorý, oča- ktorý čaká na proces za násilný čin. Vždy boli jeho práva plne rešpektované. Tu ste oslavili, podporili americký intervencionalizmus nielen na Kube, ale aj v Bolívii a Vezili. Žiadate, aby sa zabránilo e, pomoci zásielok, liekov, potravín, vzdelávania. Ja som veľmi rada, že írska vláda má priateľské vzťahy s Kubou a bude nej aj naďalej pokračovať napriek tomuto hanebnému návrhu. Ďakujem, týmto končí debata. Teraz pani Mogherini, máte šlo, slovo. José Daniel Ferrera E, vedúci Ligy patriotov Kuby bol 1. oktobra zatknutý v Santiago de Cuba e, u seba doma, odtedy je vo väzbe. Navštívili ho, ktoré boli obmedzené jeho lodi, od jeho rodiny, ktorí hovorili, že má slabé zdravie. My sme upozornili na prípad Jose Daniela Ferrera, ako aj na iné prípady. Hovorili sme o tom s kunskými, kubanskými orgánmi aj v Bruseli, aj v Havane, na úrovni naposledy vedúcich delegácie ktorý sa obratil na Kubanské ministerstvo zahraničných vecí 6. novembra. Deň po našom zásahu Ferrerova rodina a jeho tri deti ho mohli navštíviť. Dovolte, aby som jasne ešte raz dôraznila, to, čo sme už mnohokrát povedali, že očakávame od Kuby, že bude rešpektovať e, základné práva a ľudskú dôstojnosť každého občana, vrátanie na, práva na spravodlivý proces. Počas mnohých rokov sme sa nikdy nevzdali toho, že by sme neupozorňovali na také prípady, ako je prípad pána Ferreira spolu s členskými štátmi, koordinatívnym, proaktívnym prístupom. My pracujeme s Kubou v oblasti ľudských práv veľmi otvorene a čestne. Nemáme žiadne tabuizované témy, riešime tieto otázky na rôznych úrovniach, vrátane mojich, vždy, keď je tu taká potreba. A to je žiaľ dosť často. My sme sa rozhodli pracovať s Kubou nie preto, že sa rovnako pozeráme na niektoré veci, ale preto, že nezdielame rovnaký názor. Preto chcem jasne povedať, že som hrdá na to, že sme začali novú etapu našich vzťahov s Kubou počas môjho mandátu. Chcem povedať s plnou podporou všetkých našich členských štátov. Nikto nebol proti, bez, a to bez ohľadu na politickú orientáciu vlád ja som hrdá na politický dialog a dohodu o spolupráci, pretože ľudské práva sú zásadnou časťou týchto dokumentov. Som hrdá na naše kritické prácu s kubánskymi predstaviteľmi. Takto môžeme totiž posilniť spoluprácu a aj riešiť naše e, neshody otvoreným spôsobom. Prvý formálny dialog sme začali s Kubou podľa novej zmluvy a bol práve o ľudských právach, o rešpekte základných slobôd, o občianskej spoločnosti, čo je pre nás rozhodujúce. Je to rozhodujúce preto, že len keď sa rešpektujú v plnej miere priestor pre občiansku spoločnosť a ľudské práva, e, môžeme dosiahnuť udržateľný hospodársky rozvoj. Len takáto kritická angažovanosť, otvorenosť voči Kube nám pomôže sprivádzať krajinu na jej ceste k modernizáciou. Je to jedna súčasť našich dôvod sprevádzanie krajiny pri jej reformách politického a hospodárskeho modelu, aby ekonomika mala pevnejší základ, aby Kubánci si mohli vybudovať krajinu, kde má každý rovnaké slobody a práva. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže týmto končím tento bod programu a skôr než začneme diskusiu o Haiti, chcem ešte oznámiť, že predseda EPP má tieto návrhy na zmenu vymenovania pán Dan Štefan Motrianu nahla, nahradí pána Kristiana Silvu Busoj. Pán Kristian Silvo Busaj bude vo výbore pre, pre priemysel na miesto pani Adina Jona Valean. Tieto uznesenia nabúdajú účinnosť v deň svojho oznámenia, to znamená, že sú v budúcnosti aj k účinné. Teraz ďalšia téma, a to je Haiti. Chcem pripomenúť, že vaše váš záujem o spontánne vystúpenia modré karty môžete buď elektronicky alebo tradičným spôsobom tu nás zaevidovať. A týmto otváram debatu. Prvým rečníkom je kolega pán Zdechovský, ktorý je spoluautorom. Vážená pani predsedajúca, pani vysoká komisárka, Haiti je už dlho politicky nestabilnou krajinou s vysokou mierou korupcie, krajinou, ktorá nedodržuje ľudská práva, krajinou, kde umierajú novinári, krajinou, kde sa porušujú osobné slobody Myslím si, že Európska únia by mala ukázať svoju schopnosť vyjednať dialóg medzi opozíciou a medzi vládnúcou silou, pretože len tak vidíme možnosť zmeniť tento stav. Európska únia bola tá, ktorá po zemetrasení na Haiti pomohla obnoviť túto krásnu krajinu. My sa ale musíme snažiť pomôcť obnoviť aj politickú klímu aj náladu v spoločnosti na Haiti, ktorá je jedno, ktoré je jedno z najhorších na tejto planete. Priepasný rozdiel medzi bohatými a chudobnými nie je to najväčšie, najhoršie, čo tam nachádzame. Najhoršie je tá nestabilita, nepredvídateľnosť toho, kedy sa stanete obeťou trestnej činnosti alebo obeťou politicky motivovaného násilia. To si myslím je treba urýchlene zmeniť v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším autorom, ktorý dostane slovo, je pán kolega Urtasun. Ďakujem. Veľmi pekne. Haiti je veľmi zabudnuté v našej verejnej diskusii. Je to chudobná krajina s veľkými problémami aj inštitúciálneho charakteru. Takže to, čo sa tam stalo v posledných pár dňoch, Ehm, nás núti odsúdiť násilie a represálie a súčasný prezident Mois, ktorého protestujúci obvinujú z korupcie, samozrejme môže to byť pravda, nie je úplne e, najlepšia osoba na e, dialog, ktorý treba viesť, aby sa dosiahla e, vyššia miera normálnosti. V každom prípade by sme mali našimi nástrojmi spolupráce túto krajinu podporovať. V každom prípade je evidentné, že sú tam inštitúciálne problémy, a chápem, že čo sa týka rozvoj pomoci, tak tým pádom je tam veľmi komplikovaná. Čo sa týka inštitucionálnej podpory a e, národného dialogu, tak toto je zásadné. No, ešte by som chcela povedať, že toto posledný krát, že tu pani vysoká predstaviteľka. Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať jej za dobrú spoluprácu za posledných 5 rokov, za jej aktivitu, za iniciatívy a myslím si, že ste skutočne vynuli veľké úsilie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Čarnecký. Nech sa páči, jedna minúta. A ja ďakujem za slovo. Začal by som tým, že najprv poďakujem pani vysokej predstaviteľke za spoluprácu v posledných piatich rokov s Európskym parlamentom aj so mnou osobne najmä pokiaľ ide o, o oblasť východného partnerstva. Myslím si, že to bola veľmi efektívna účinná práca. A teraz k Haiti. Haiti je jedna z najchudobnejších krajín na svete, dámy a páni. Okrem toho je to krajina, ktorá trpí aj prírodnými katastrofami. Európska únia a celý svet sa snaží huma- poskytovať humanitnú pomoc tejto krajine. Avšak táto pomoc je veľmi často bez kontroly, monitorovania a nedostane sa k tým, čo ju najviac potrebujú. Preto by sme mali veľmi starostlivo monitorovať túto situáciu, hlavne to, kam tieto prostriedky končia, kde tieto prostriedky končia. Ja som z Polska, aj naši vojaci pôsobili na Haiti a to je, myslím, aj dôvod pre moju krajinu, aby sme sa zaoberali touto konkrétnou problematikou. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ďalší autor, pán Sovinio. Pani vysoká predstaviteľka, chcem sa poďakovať za vynikajúci mandát, ktorý máte za sebou. Politická i sociálna situácia na Haiti je neúnosná. Po Testy na ulici sú signálom proti netransparentnej správe, nepriateľným praktikám, ktoré vedú k vykorisťovaniu chudobných. Vedie to aj k neistej situácii a veľkého zhoršenia životných podmienok väčšiny obyvateľstva EÚ sa zaviazala, že bude spolupracovať s obyvateľmi Haiti, aby sa krajina stabilizovala, rozvíjala demokracia. Mali by sme potvrdiť tento záväzok a spraviť z neho trvalú snahu. Naše uznesenie samozrejme odsudzuje násilné potlačovanie slobody prejavu na na Haiti. Je potrebné, aby medzinárodné organizácie posilnili svoju humanitnú pomoc pri hlbokej kríze, ale tá bude účinná len vtedy, ak haitské orgány okamžite zabezpečia obnovenie správneho štátu slobody prejavu a budú rešpektovať ľudské práva a oprávnené požiadavky obyvateľov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Urban Krespo, ďalší autor. Ďakujem, pani predsednička. Haiti je najchudobnejšou americkou krajinou. Je to obeď e, šetrenia taktiež medzinárodných organizácií, ktoré uložili takéto postupy. Skutočne tam obrovský štátny dlh, e, kde e, sa politici obohacujú na verejných prostriedkoch. taktiež prírodnej katastrofy a toto je skutočne recept na veľké nešťastie. E, milióny hajťanov je v uliciach, žiadajú, aby odstúpil prezident a e, protestujú proti ultraliberálnym politikám, no a sú tam taktiež ozbrojené skupiny, e, ktoré sexuálne aj fyzicky napadajú týchto protestujúcich. My odsudzujeme represálie na hajckom ľude a taktiež E, to, že my tým, že mlčíme ako medzinárodné spoločenstvo, tak sme v podstate komplicmi a je treba e, urobiť niečo so štátnym dlhom, aby, aby haitský ľud mal dôstojnú budúcnosť. Pani Mogherini, dúfam, že v budúcom parlamentnom období nám nebudete chýbať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sme skončili autorov návrhu a pokračujeme ďalej e, s ďalším rečníkom. Haiti je jedna z najchudobnejších krajín vo svete, obeťou, ktorá je obeťou ekonomických nerovností. Chudoba, násilie, stigmatizácia, dokonca novodobá forma otroctva e, u detí, e, množstvo prírodných e, katastrof, čoraz väčší chaos a humanitárna katastrofa mm, E, dochádza k výpadkom energií, e, na uliciach sú barikády e, protestujúcich, eskalácia násilia. Toto všetko bráni ľuďom v prístupe k jedlu, k, k liekom, k vzdelaniu. Žiadam všetky strany konfliktu na Haiti, aby zača- prestali s násilím a prestali spôsobovať ľuďom utrpenie, aby sa zastavili vraždy novinárov. EÚ musí pomáhať, EÚ musí konať konkrétne. Ďakujeme. Pokračujeme v rozprave. Nasleduje kolega Kelly, a to za skupinu EPP. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Haiti možno popísať ako jednu e, e, z ne, najnemorálnejšiu krajinu na svete, ktorá tu prekvitá korupcia, e, nedostatok e, vládnutia, parlament až budúci rok, e, útoky na novinárov, vraždy, znásilňovanie, diskriminácia žien pr- proti ľuďom LGBTI, takisto o E, zákonodárstvo, ktoré sa týka popierania e, občianstva, pornografia, incest. E, asi nadovšetko však to, že deti nemôžu chodiť do školy. Ak by sme mohli vyvinúť tlak aspoň na jednu vec v hajckej vlády, dať mladým ľuďom možnosť ísť do školy, pretože bez školy nemôžno hovoriť o pokroku. Ďakujem. Ďakujeme kolega Kelly a teraz e, kolegyňa Jill za skupinu SAD. Ďakujem, vysoká predstaviteľka. vysoká predstaviteľka, už sme si vypočuli, že Haiti hrozí takmer kolaps. politické e, zápasy e, vedú k umrtiam, demonstráciám, 20 ľudí zavraždených bezpečnostnými zložkami, množstvo zranených Násilie vedie e, k tomu, že deti nechodia do školy, ľudia nemajú e, prístup k pitnej vode, k liečivám. Zdravotníctvo e, trpí výpadkami elektrickej energie, neschopnosťou pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú ošetrenie. EÚ musí vyvinúť skutočné úsilie a nájsť vlastne inkluzívne, zmysluplné riešenie situácie, hlavne obavy týkajúce sa korupcie. Haiti je partnerom v rámci krajín AKT. E, trvalo udržateľný rozvoj je rozhodujúci, ak myslíme vážne naše úsilie na riešenie korupcie, chaosu, klimatických zmien. Pani vysoká predstaviteľka, aké páky použijete vzhľadom na to, že tu máme stovky miliónov eur, eur ktoré e, sa použi- môžu použiť na e, zníženie utrpenia ľudí na Haiti. A chcem vám e, takisto poželať e, veľa úspechov v ďalšej činnosti. Ďakujem vám za všetko, čo ste e, urobili. Ďakujeme, pokračujeme v rozprave ďalej. Kolegyňa Rodríguez Ramos za, za skupinu Renew. Ďakujem, pani predsednička permanentná humanitárna kríza na Haiti. Je to krajina, ktorá sa ešte dostala z veľkej prírodnej katastrofy. Už prišla ďalšia hygienická, politická kríza. Je to krajina, ktorá je jedna z najchudobnejších eh, na svete a taktiež je tam obrovské, sú tam obrovské nedostatky, nebezpečenstvo a korupcia. 38 tisíc e, e, ľudí je tam po zemetrasení e, naďalej bez bývania a taktiež je tam skutočne hrozná situácia v oblasti násilia a aj preto, že tam protestuje spoločnosť proti prezidentovi a proti tomu, že je nedostatok zásob. Takže viac než 40 osôb prišlo o život, traja novinári boli zavraždení, takí, ktorí sa zaoberali práve týmito protestami. My musíme pracovať, na tomto musíme žiadať stavenie násilia a žiadať o politiku, ktorá by prišla po transparentných a spravodlivých voľbách a musíme e, požiadať o humanitárnu pomoc v krajine, kde 40 obyvateľstva závisí od medzinárodných dodávok potravín. Ďakujem a veľa šťastia pani komisárka. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je kolegyňa Adinolfi za nezaradených. Ďakujem, vážení kolegovia. Korupcia, násilie, chudoba, to všetko sú vlastne už každodennosťou Aldy. Ľudské práva sa pošliapávajú pred našimi zrakmi. E, e, nemôžeme sa len prizerať. Je tu otroctvo, tisícky detí sa predávajú bohatým rodinám, kde potom E, pracujú ako služobníctvo. Nie je tu žiadne právo na prerušenie tehotenstva ani rovnosť pohlaví. Na Haiti sa stále demonstruje, ale mnohí demonstranti sa jednoducho už nevrátia domov. Podľa e, komisára pre ľudské práva OSN tisícky osôb zahynulo pri demonstráciách a ešte viac z nich bolo zranených. Dnes e, e, e, už tu zaznelo mnohé o týchto udalostiach. Preto, čo to všetko pripúšťame, chcem sa vás spýtať, pani komisárka. Naozaj hodnotím vysoko vašu prácu, želám vám všetko dobré pre budúcnosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Keďže kolegu Kastalda nevidím. Nakoľko ho nevidím v miestnosti, ale predsa len nech sa páči, máte slovo. Poponáhľajte sa, my na vás počkáme. Nech sa páči, zapnite si mikrofón. Môžete využiť ktorýkoľvek mikrofón, len prosím vás začnite. Do you want me to continue with the KGI's colleagues please, please. first? Chcete, aby som pokračovala so spontánnou rozpravou najprv? Takže týmto sa dostávame ku kolegom, ktorí sa prihlásili spontánne a ako prvý dostane slovo pán kolega z EPP. Nech sa páči, je to pán Pospíšil. Nevedela som to jasne prečítať. Prepáčte, ospravedlňujem sa. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja som to nakoniec aj tak pochopil, že to bolo moje meno. Ja by som chcel po- podporiť uznesenie, ktoré sa týka Haiti, pretože v minulom volebnom období sme sa venovali zložitou sociálnou a politickou situáciou v tejto veľmi chudobnej krajine čo tam narastá v súčasnosti je ďalšie napätie, ešte väčšie. Ľudia protestujú, veľa ľudí je pod tou hranicou chudoby, aj to tu už odznelo. Existuje tam otroctvo, otrokárstvo s deťmi, veľké problémy sú tam a teda nová komisia a nový vysoký predstaviteľ bude musieť s touto krajinou viesť dialog, ktorý by teda viedol aspoň k tomu, že tí, čo demonštrujú a vyjadrujú svoje práva, aby tieto práva mohli vyjadrovať bez toho, že by ich niekto sankcionoval. A takisto treba s vládou na Haiti viesť diskusiu o tom, ako zlepšiť situáciu tých najchudobnejších. Túto krajinu podporujeme. Mali by sme urobiť určitú reflexiu, že aj táto krajina by vnímala, že ľudské práva sú hodnotou. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja vám. Teraz dostane slovo kolega Čukrodáru. Nech sa páči, máte slovo. Pani kolegyňa, máte minútu. Pán kolega, máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani Mogherini, vážená pani predsednička. Mali ste počas vášho obdobia skutočne veľa problémov, ktoré ste museli riešiť bolo tu viacero prípadov porušovania ľudských prípadov, ale podľa mňa je najvyšší čas, aby parlament, a to teda my, e, poslanci, ktorí boli zvolení, našli transparentnú medzinárodnú cestu riešenia prípadov, kde sa porušujú ľudské práva, aby sme tých, ktorí ich porušujú, boli postavení pred súd. 21. storočie je storočím ľudských práv a dúfam, že nájdeme spoločné riešenie. Ďakujem pekne za vašu prácu. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Kastaldo. Máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, za pochopenie. Eh, protesty v Haiti, ktoré si eh, proti prezidentovi trvajú už júla a samozrejme bolo to v dôsledku zastavenia dotácií na palivá. A samozrejme to bola aj snaha medzinárodných príspevkov na tieto dotácie, ktoré mali naštartovať túto krajinu. A vidíme, že dotácie e, práve e, palív e, majú dopad aj v súvislosti na vzťahy s USA a Venezuelou. A v tomto kontexte e, tieto dotácie neboli nahradené aj inými kompenzačnými e, opatreniami, aby sme takýmto spôsobom mohli ochrániť tých najzraniteľnejších a najvystavenejších. E, samozrejme, v tomto prípade by politická mm, línia prezidenta je stále ešte podporovaná USA, avšak zdá sa, že aj my musíme ale zmeniť našu e, politiku a zasadiť sa za e, spravodlivosť a rovnosť pre našich hajckých priateľov. Ďakujem pekne a budeme pokračovať a slovo dostane pán Polčák za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Začnem s obrázkom, ktorý obletel celý svet. Haitský senát pred ľuďmi rozstrieľal alebo strieľal do vzduchu, to je vlastne ten obraz kontrastu medzi chudobou a svetom bohatých. Pre mňa je najdôležitejšie odsúdiť takéto kroky a tie nepokoje a násilné protesty idú v podstate, sú namierené proti skorumpovanej vláde a prezidentovi a pokračuje to kvôli tým rastúcim cenám potravín a paliva a aj na jeseň to všetko eskalovalo Haiti je vlastne prípadom krajiny, kde e, zavraždili novinára. To znamená, krajina sa prepadá v indexe ochrany novinárov a slobody ich práce. Preto je dôležité nadviazať dialog s opozíciou, to by sme mali odkázať haitskej vláde. Vyš, treba prešetriť korupciu a sústrediť sa na ľudské práva. Ľudia nemajú čo jesť a piť a to by malo byť hlavnou starosťou vlády. Takže Pani vysokej predstaviteľke sa chcem poďakovať a želám jej všetko dobré ďalšieho života. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz sa dostaneme k ďalšiemu rečníkovi, pani Word z SND. Very... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Um Haiti je pohltené protestmi a týka sa to nedostatkov potravín a premenilo sa to násilnú kampaň proti prezidentovi podľa údajov OSN. Prepačte, podľa Áno, e, údajov OSN e, e, minimálne 14 ľudí bolo zabitých a desiatky zranených ehm, tento ehm, štát je otrasaný eh, chudobou a korupciou. Eh, Haitiania potrebujú ehm, pomoc, aby eh, sa najedli. Takmer 3,7 3,7 milióna ľudí hľaduje, avšak medzinárodné organizácie nemajú možnosť poskytnúť pomoc. Únia musí spolupracovať s úradmi Haiti, aby mm, poskytla naliehavú pomoc ďalej eh, mm, počas násilia sa pachá násilie na ženách v štátnych eh, eh, väzniciach, kde ženy sú držené spolu s mužmi, ktorých znasilňujú. Mali by sme skoncovať s rodovým násilím. Nezabudajme na tieto zraniteľné ženy v jednej z najchudobnejších krajín sveta. Ďakujem pekne, pani kolegyne. A záverom tejto diskusii slovo dostáva vysoká predstaviteľka pani komisárka Morgarini. Najchudobnejšie krajiny v Amerike sú paralizované politickým, sociálno-ekonomickou krízou. Sú mnohopočetné protesty proti korupcii, Mladí aktivisti e, idú príkladom v týchto protestoch. Polnohospodári, obchodníci sa k ním pripojili po viacerých rokoch hospodárskej krízy. Títo krajiny čelia ústavnej krízy, nemajú e, parlament ani vládu. Protesty ako ste už spomenuli, e, sa začali v dôsledku nedostatku paliv. E, v lete a to paralizovalo e, krajinu. Nemocnice, školy, štátne inštitúcie sa zatvárajú, doprava sa skomplikovala, vrátanie doprava humanitárnej pomoci a krajina sa v podstate zastavila. E, politické postoje sa e, radikalizujú, humanitárna kríza sa zhoršuje a kriminálne násilie e, sa posilňuje. Veľmi pozorne sledujeme súčasnú krízu, koordinujeme s hlavnými krajinami inštitúciami svoje činnosti a vyzývame úrady, aby efektívne vyšetrili trestné činy E, haitské úrady musia garantovať možnosť e, demonstrovať e, pokojne a za všetkých okolností sa musia vyhybať násiliu. Tento mesiac som vyjadrila toto stanovisko v mene všetkých 28 štátov. Vyzývame, aby sa hľadalo riešenie tejto krízy a všetkých rozmerov tejto krízy. Pripomínam, že Európska únia taktiež koordinuje e, e, svoju činnosť s ostatnými darcami, aby sme poskytli naliehavú pomoc, pretože humanitárna situácia je veľmi zlá. Napriek tomu súčasná situácia je neudržateľná. Nejde iba o humanitárnu pomoc, ide o politický proces, ktorý musí vytvoriť podmienky na to, aby medzinárodné spoločenstvo mohla podporiť dlhodobý rozvoj tejto krajiny. Pani predsednička, pani predsedajúca, e, chcela by som ukončiť svoj príhovor vo svojom vlastnom rodnom jazyku, čo sa mi nestávalo často v tomto eh, homo- hemicyklu. A ďakujem za spoluprácu za ostatných 5 eh, rokov v tomto mandáte v parlamente, ale aj za ostatné mesiace, ale samozrejme aj kolegov, poslancov a poslankyne, ktorí sedeli na týchto eh, laviciach za ostatných 4,5 roka. Vždy som prikladala nesmierne vysokú dôležitosť e, úlohu e, parlamentnej diplomácie. Myslím si, že úloha Európskeho parlamentu je zásadná nielen pre európsku demokraciu, ale takisto aj pre, náš, pre našu prácu, premiér pre bezpečnosť, pre zahraničnú politiku spoluprácu, ktoré sú nesmierne dôležité v tomto dnešnom svete. A chcela by som sa poďakovať e, samozrejme všetkým poslancom a poslankyňam predsedníctvu všetkým politickým skupinám a zvlášť dvom výborom, ktorým som spolupracovala na eh, najúžšie, a to znamená, že výbor pre zahraničné záležitosti a eh, výbor pre rozvojovú pomoc. Ďakujem vám veľmi pekne. Eh, Vážená pani Mogherini, myslím si, že aj v mene celého parlamentu môžem hovoriť, keď sa vám chcem v mene nás všetkých poďakovať za vašu spoluprácu s parlamentom, ale aj s jednotlivými výbormi, ale aj za, vaše osob- za vašu osobnú angažovanosť v Európskej únie, za spoluprácu jednotlivých inštitúcií. Skutočne úprimne vám veľmi pekne ďakujem a prajem vám všetko dobré. Ďakujem. Na záver rozpravy bolo predložených 6 návrhov uznesení. Tieto návrhy môžete vidieť na webovej stránke parlamentu. Týmto sa končí rozprava. Prerušujem zasadnutie až do hlasovania o 11.30. Ďakujem pekne.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 Vážení poslanci, usadte sa, poprosím, aby sme mohli začať hlasovanie. Máme veľmi eh, rozsahlý hlasovací záznam a preto nestracajme čas, posaďme sa, prosím. it will be okay good oh, vážení poslanci eh, srdečne vítam eh, vás, zastupcov 500 miliónov európskych občanov v pléne eh, na dnešnej schôdzi. Najprv oznámenie v zmysle článku 53 nariadenia Európskej únie eh, do roku 2018 eh, lomeno 1725 Európskeho parlamentu a Rady z 23. oktobra 2018 konferencie predsedov na schôdzi 28. novembra tohto roku po rokovaní výboru LIBE E, schválilo spoločné vymenovanie parlamentom a radov pána Vojčecha Rafaela Vievúrovského ako európskeho úradníka pre ochranu údajov. E, predseda parlamentu e, spolu s pre, úradujúcim predsedom rady podpíše toto rozhodnutie. A teraz programu pléna. Pán Weber. Eh, máte nejakú eh, poznámku k eh, postupu? Vážená pani predsedajúca, ctení poslanci, Európska únie nemôže byť ticho v súvislosti s tým, čo sa die na Malte v súvislosti s vyšetrovaním vraždy žurnali- novinárky Daphne Galina Galícia a mm, ani parlament, ktorý nazval svoj presrum meno Eh, vedúci eh, úradu prezidenta Malty odstúpil po tých šokujúcich udalostí. Všetci títo ľudí eh, sa objavili vo vyšetrení pani novinárky, než bola zavraždená. Napriek tomu premiér Muscatu ich stále chránil a, a obhajoval. Situácia na Malti má dôsledky pre celý európsky projekt. Myslím si, že náš parlament musí teraz viac než e, kedykoľvek predtým povedať e, malským e, úradom, že vražda novinárov, ktorý má politický patón, musí mať politické dôsledky. Musíme sa jasne vyjadriť na ochranu právneho štátu. Hovorili sme to vo vzťahu k viacerým e, štátom Európy a teraz je najvyšší čas, aby sme spoločne to povedali aj na adresu Malty. Iracia Garcia Perez, it's your floor. Gracias, presidenta. El grupo de socialistas... Ďakujem pekne, pani predsedajúca Skupina SAD vždy bola, stále zostáva a bude na strane právneho štátu. Tak bude vždy. Musíme e, stať pri tejto myšlienke, avšak e, právny štát funguje, keď e, sa zaistia podozriví a keď sa rozbehne príslušný proces. A práve to sa Eh, udialo eh, na Malte, bol zadržený podozrivý a sa začalo voči nemu konanie. Náš parlament eh, musí rešpektovať právny proces, nesmieme do toho zasahovať. Naša politická skupina vždy bola na strane pravdy a spravodlivosti a ostatní musia si uvedomiť, že nie je možné subjektívne sa rozhodovať, kedy e, sa postavíme na ochranu niekoho. Nie, nebudem ticho v tejto veci. Možno, že niekomu sa nepáči to, čo hovorím, ale nemôžeme e, e, podporovať pravda spravodlivosť vtedy, keď sa vám to hodí. Musíme to robiť vždy. Všetci sme zodpovední za to, čo hovoríme. A dnes chcem jednoznačne e, povedať. Toto dúfam, že počas nasledujúcich 5 rokov za každé budete na strane právneho štátu, nech e, to ide o akýkoľvek štát a akúkoľvek vládnúcu stranu. A teraz by sme mali predsa len pristúpiť ku hlasovaniu. Pripravte svoje hlasovacie karty a dávajme si pozor. Máte e, faktickú poznámku k e, e rokovaciemu poriadku? Uh, Vážna pani predsedajúca, chcem eh, jasne povedať, že je nevyhnutné v súvislosti so situáciou na Malte, aby parlament vyslal naliehavú misiu, eh, aby zistila, čo sa tam deje. Eh, ďakujem predsedovi Weberovi za vaše slova. Je to najvyšší čas, aj predchádzajúci parlament zriadil cenu pre slobodu novinárov Nikdy sme e, e, to nerobili pre politické účely, ale pre pravdu a spravodlivosť, e, pre ktorú zomrela pani novinárka. Ďakujem pekne. A teraz predsa len pristúpme k hlasovaniu. Poprosím vás, aby ste akceptovali bežný chod parlamentu. Áno, nech sa páči k postupu. This is going to be the last point. To bude posledné vystúpenie. Opakujem, máme veľmi rozsiahly hlasovací zoznam. E, berte to na vedomie. Very... Budem veľmi stručná. Hovorím ako predsednička monitorovacej skupiny pre právny štát, ktoré sa zišla dnes ráno. Plánujeme navštíviť Maltu ale musím jasne povedať, že nepôjde o politické zasahovanie, nebudeme nadržovať jednej alebo druhej strane, nebudeme zasahovať do policajného vyšetrovania, ale chceme sa uistiť, e, že e, Európsky parlament e, stále vyvíja svoj tlak, aby sa urobila za dosť pravdy a práve s touto misiou pôjdeme na Maltu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz začíname hlasovanie. Prvý bod, e, stav slobod v Alžírsku, spoločný návrh štyroch e, pozmení skupín. E, návrh jeden. menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. sa návrh 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz hlasujeme za uzneseniu e, ako celok. E, za, proti, Zdržali sa? Schválená. Ďalší bod. Situácia na Kube. Prípad Joseho Daniela Ferrera. Prvý odsek. Pôvodné znenie. Prvý odsek. E, minovité hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schvaluje sa. Teraz hlasujeme o uznesení a ako celok, e, menovité hlas, o celku, e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schvaľuje sa. Ďalší bod. Haiti. Spoločný návrh e, piatich politických skupín. Hlasujeme o uzneseniu za, proti, zdržali sa. Schvaľuje sa. Ďalší bod. Správa pana Langeho, dohoda medzi EU a Spojenými štátmi. Menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujeme. Končíme hlasovanie. Schvaľuje sa. Ďalší bod. Uznesenie, ktoré prevádza predchádzajúcu správu pana Langeho. Pozmeňujú sa návrh 1. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. na vrch 2. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. na vrch 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa vrch 4. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz hlasujeme o celom uznesení. Je to tiež, prepačte, som sa zmýlila, budeme hlasovať elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie uznesenia sa príjma. Ďalej situácia v Bolívii. Spoločný návrh štyroch politických skupín. Prvý sa návrh. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. sa návrh 2. E, menovité hlasovanie. Nech sa páči. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Návrh 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Návrh 9. Aklamačné hlasovanie. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeň sa návrh 4, menovité. Hlasujte, prosím. E, končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa návrh 5. Mm, aklamačne hlasujeme za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeň sa návrh 6. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Návrh 7D za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zameta sa. 8 za. Proti. Zdržali sa? Zamieta sa. 10 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. A teraz eh, hlasujeme o celom uznesení, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. A teraz naliháva klimaticko-ekologická situácia. Faktická poznámka, nech sa páči. Mikrofón, please. jen na mikrofón. Ďakujem pekne, pani predsednička. Iba pripomienka na základe pravidla 132,2, pokiaľ ide o náš poriadok, pretože pondelok večer sme mali diskusiu ohľadne klimatického núdzového stavu, v rámci ktorého názov diskusie použil anglické slovo emergency. Sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré navrhli zmenu tohto názvu v rámci uznesenia, aby tam bolo slovo urgency. Avšak diskusia bola pod e, názvom emergency a to znamená, naše pozmeňujúce návrhy neboli zobraté do úvahy. So the title of the debate názov rozprávy mo, sa môže odlišovať od e, názvu uznesenia. Takže môžeme pokračovať. Pozmeniť sa návrh 10. E, aklamačne za, proti, zdržali sa, zamieta sa. V poriadku, skontrolujme to. Desiatý pozmeňujúci návrh, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Sedem. Dve časti. Prvá časť menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Druhá časť. Hlasujte. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa návrh 11. Menovité hlasovanie. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Zamieta sa. De- návrh 9. Otváram hlasovanie. Hlasujeme ručne, respektíve zdvihnutím e, ruky. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre. Teraz prejdeme na pôvodný návrh zneniach v dvoch častiach. E, e, prvá časť hlasovanie menovete. Áno, skontrolujeme. Skontrolujeme hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 9. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz sa vrátime k pôvodnému zneniu v dvoch častiach. Prvá časť, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Hlasujeme vyhnutím ruky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Pozmeňovací návrh 16 v dvoch častiach. Prvá časť, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutá druhá časť. A druhá časť odpadáva. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 15. 15. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 15, otváram hlasovanie. Hlasujeme menovite. Áno, systém už funguje, ospravedlňujeme sa. Uzatváram hlasovanie a je to zamietnuté. Teraz prejdeme na návrh pôvodného znenia v štyroch častiach. Prvá časť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme na druhú časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tretia časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Štvrtá časť. Otváram hlasovanie. Hlasujeme menovite. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 17. V dvoch častiach. Prvá časť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalšia časť. Pozmeňovací návrh 9. E, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 2. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 18. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté Teraz prejdeme na návrh pôvodného znenia textu, úvodné ustanovenia. Citácie 4. E, prvá časť, kto je za, kto je proti, e, kto sa zdržal, schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 6 hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Potom prejdeme na pozmeňovací návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz prejdeme na návrh pôvodného znenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz hlasujeme o uznesení ako celku. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasujeme menovite. Uzatváram hlasovanie. Uznesenie je schválené. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Budeme pokračovať ďalším bodom hlasovania. Teraz máme návrh uznesenia výborom pre životné prostredie a pani Višnevská, pani Dali, ospravedlňujem sa, požiadala o slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A podľa pravidla by som chcela predložiť E, faktickú pripomienku. My sme predložili pozmeňovací návrh po dohode s ostatnými politickými skupinami, avšak so zmyslom pre zodpovednosť my sa zdržíme pri hlasovaní o pozmeňovacom návrhu 11. Hovorí sa o naliehavej situácii v klimatickej oblasti a pochopili sme, že existujú skupiny, ktoré sú e, ochotní e, pochovať celá uznesenie kvôli tomuto pozmeňovaciemu návrhu. Ale my sme zodpovední. My nebudeme ohrazovať e, uznesenie o COP25. E, chceme byť jednotní a spoločne s EPP a ostatnými politickými skupinami chceme mať silné uznesenie o COP25 a preto stiahujeme ten, ten návrh a nebudeme o ňom hlasovať. Pani Višnevsky, vy ste požiadala o slovo. Ďakujem veľmi pekne Chcel by som formálne podať žiadosť o, o stiahnutie pozmeňovacieho návrhu mojej skupiny EKR o uznesení ku COP25 vzhľadom na to, aby sme úspešne mohli dosiahnuť cieľov klimatickej neutrality do roku 2050 a takisto kvôli cieľu zredukovať eh, emisie do roku 2030 do 55 Väčšina parlamentu chce takisto e, zastaviť e, nielen e, energie z uholných zdrojov, ale aj z atomu. Avšak to bude škodlivé pre európske hospodárstvo a nebolo to dohodnuté členskými štátmi. Rečnička bola prerušená. Ďakujem. Dobre, hlasujeme o návrhu 11. Teraz hlasujeme návrhy uznesenia o konferencii OSN o zmene kliník COP25. Pozmeňovací návrh 11. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 51. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté Takže prejdeme na pôvodný text v dvoch častiach. Hlasujeme zdvihnutím ruk, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 52 hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie.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 Zamietnuté. Teraz e, prejdeme na návrh pôvodného znenia v dvoch častiach. Prvá časť s vyhnutím ruky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Druhá časť, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Pozmeňovací návrh 44. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 45. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 53 v dvoch, troch častiach. Od prvá časť otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Hlasujeme s dvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh 1. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 19 Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme na pôvodný návrh znenia v dvoch častiach. Prvá časť hlasujeme menovite. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz eh, pozmeňovací návrh 54. Kto je za? Zdvihnutím ruky za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 20. Hlasujem menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh pôvodného znenia. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 21. Kto je za zdvihnutím ruky? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Uvidíme. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme na odsek 26 v dvoch častiach. V prvá časť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť hlasujeme s ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Odsek 27 pôvodného znenia hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 28, prvá časť. E, hlasujeme s dýchnutím ruky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Druhá časť, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Pozmeňovací návrh 55. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz pôjdeme na návrh pôvodného znenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Skontrolujeme, skontrolujeme to. Návrh pôvodného znenia. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Pôvodné znenie Hlasujeme menovite odsek 33. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 56. Kto je za? Zdvihnutím ruky hlasujeme. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 57. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 58. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 59. Hlasujeme zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 46. Kto je za? Hlasujeme s dvihnutím ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 22. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 60. Hlasujeme s dvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Skontrolujeme. Skontrolujeme na hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 60. Otváram hlasovanie. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 61. Hlasujeme s dvihnutím ruky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 37. Hlasujeme s dvihnutím ruky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Skontrolujeme, dobre, hlasujeme o pozmeňovacom návrhu eh, 37. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz povedeme na návrh pôvodného zňania v dvoch častiach a hlasujeme o prvej časti menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Hlasujeme s dvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz pozmeňovací návrh 62. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3 eh, v troch častiach, v dvoch častiach. Prvá časť eh, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. Druhá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Potom pozmeňovací návrh 90, 10 až 63 a prejdeme na pozmeňovací návrh 4. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Je to odsek 52, pozmeňovací návrh 4. Hlasujeme menovite. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 64. Hlasujeme s dvihnutím ruky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. Skontrolujeme si to. Skontrolujeme. Dobre, tak to skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to stále zamietnuté. Pozmeňovací návrh 65. Kto je za? Hlasujeme s dvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? A skontrolujeme to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Potom ďalší návrh odpadáva a prejdeme na návrh 23. Kto je za? Hlasujeme s dýchnutím ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 47. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. zamietnuté. Teraz prejdeme na odsek 54 pôvodného znenia. Hlasujeme s dvihnutím ruky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 38. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 58, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, rukami. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Overme si. 58, prvá časť, overujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Druhá časť, kto je za rukami, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 48, menovité hlasovanie. Chcete si overiť aj druhú časť ešte raz? V poriadku. Nech sa páči 58. Každý má právo. 58. druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasujte. 58 druhá časť, to overujeme práve. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmienite návrh 48, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 66. Kto je za? Hlasujme rukami. Kto je proti? Zdržali sa? A teraz ja chcem, aby sme si to overili. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme k pôvodnému textu v troch častiach. Prvá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, kto je za rukami? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Tretia časť, kto je za? Zdržali sa? Proti? Prijaté. Teraz 64 pôvodný text, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si. Pozmete návrh 24. Končím hlasovanie. Prijaté. 25 v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 67, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 12 a 26 v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 49, kto je za, hlasujme rukami. Kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz prejdeme k pôvodnému textu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 13 a 27, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Takže prejdeme k pôvodnému textu. Kto je za, hlasujme rukami. Kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmienujúci návrh 5. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 14 a 28. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 1529, kto je za? Prepačte, kto je za? Ešte raz. 15 a 29, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 16 a 30, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 31D, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 9. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 32 menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz pôvodný text vypadáva, takže odsek 69 pozmeňujúci na 34. Hlasujeme rukami, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz prejdeme k pôvodnému textu v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overme si. Druhá časť, overme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 1835 v dvoch častiach. Prvá časť za. Faktická pripomienka. Nech sa páči. Nechcem predlžovať hlasovanie, mám návrh v mene pohodlia pre našich návštevníkov. Máme tu veľa návštevníkov. Keď navštevujú diskusiu, tak je to v poriadku. Rozumejú všetko, ale keď tu je hlasovanie, tak návštevníci, ktorí sú oproti vám, rozumejú, čo hovoríte a pozerajú na tabulu. Takže bolo by dobre, aby tu bola tabula s hlasovaním aj oproti vás, aby videli tí, čo sú za vami. Ďakujem veľmi pekne za vaše slova. Ďakujem pekne za vaše slova. Zvážime to. Pozmeňujúci návrh 1835. 8, 18 a 35 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť. Overme si prvú časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 68. Overme si to, predsa len druhú časť. Druhá časť overujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 68 v dvoch častiach, prvá časť, meno, prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté druhá časť, aklamačne, kto je za, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 69. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overme si. 36. Overujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 50 vypadáva. 70. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overme si to. Toto bolo tesné. Končím hlasovanie. Prijaté. Nebolo to až tak tesne. V poriadku, teraz Pozmeňujúci návrh 70. Kto je za? Pozmeňujúci návrh 70. A to sme už urobili, prepáčte, 7D. 7D. Prepáčte, tá tlač nie je dobrá, je to D, vyzerá to ako 0, prepáčte. Takže 7D, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie.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 Overme si. Druhú časť, 77, druhá časť, overujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 78, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 80 pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť aklamačne, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 82 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 83 pôvodný text, to je za. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 90 za, proti, zdržali sa, prijaté. 91 pôvodný text, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 115, pôvodný text, to je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. 116, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, Prijaté. Druhá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 118, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Poďme sa na 39 za, proti, zdržali sa. Overme si to. 39 overujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. 40. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie 1, kto je za? Prepačte, úvodné ustanovenie I, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie K, Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie L. Pozmeňujúci návrh 42. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Overme si. Overujeme si. 42. Prvá časť. Overujeme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Hlasovanie o uznesení ako celku. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalší bod na programe, Istanbulský dohovor. Návrh na uznesenie z EKR, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Istanbulský dohovor. Návrh na uznesenie za EKR. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 4. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 7, pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté si návrh 2 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie L, pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa. A teraz ďalší bod programu. Nedávne opatrenia Ruskej federácie proti litovským sudcom, spoločný návrh piatich politických skupín. Hlasujeme o celku tohto uznesenia, menovité hlasovanie. Uzatvárame hlasovanie. Svanuje sa. Ďalší bod programu. E, spor z Airbus spoločný návrh mm, štyroch politických skupín. Pozrite sa návrh 6. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 2. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Odsek 6. Pôvodné znenie. Prvá časť. Za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa, Schvaľuje sa. Odsek 7. Pôvodné znenie. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schvaľuje sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Schvaľuje sa. Pozmeniť sa návrh 4. Za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 5. Za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 11. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozvoní sa na vrch 7. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 3. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 8. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa jeden za, proti, zdržali sa, zamieta sa 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 10, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. A teraz hlasujeme o znesení ako celku e, s vyhnutím ruky za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. A teraz ďalší bod programu kríza odvolacieho orgánu VTO vrchu znesenia výboru pre medzinárodný obchod. E, e, hlasujeme menovite. Končíme hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 1 e, za, proti, zdržali sa, schválili sa. A teraz hlasujeme o uznesení ako celku, menovité hlasovanie, nech sa páči. E, končím hlasovanie. Schváľuje sa. A teraz posledný e, bod e, hlasovacieho programu. E, návrh uznesenia výboru DV. Odsek 7. Prvá časť za. Zdržali sa. Schváľuje sa. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schváľuje sa. Pozmeniť sa návrh 1. Za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujme to. Prvý pozmeňujúci návrh kontrolujme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Príjma sa pozmeňujúci návrh 2, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietá sa. Druhá časť za, proti, prvá časť overíme, overíme prvú časť. E, e, návrh 2, prvá časť. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Druhá časť. Za. Ne, prvá časť, čo tu odpadáva? Toto sa zamietlo. Pozmení sa návrh 5. Nie, druhá časť. Druhá časť. Hlasujeme o druhej časti. Prvá časť sa e, zamietla, druhá časť odpadová a teraz sedíme na na vrch 5. na vrch 5. Za? Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. A teraz pôvodné znenie, menovité hlasovanie. E, uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa. Úvodné stanovenie E s e, dvihnutím ruky. sa návrh 3 za, proti, zdr- zamieta sa. 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A teraz hlasujeme o uznesení ako celku za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem za prejav podpory. Máme dve minúty e, prestávku a potom pristúpime k vysvetleniu e, hlasovo. Poprosím vás, aby ste sa odobrali e, z ne, podľa možnosti rýchlo. Ďakujem.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 And then what's important is that before you start calling the names, that you say Let's continue. Pokračujeme. Nemáme veľa času a viacerí ľudia sa prihlásili o slovo, aby si vysvetlili svoje hlasovanie. Poprosím vás, aby eh, ak nechcete e, vysvetľovať svoje hlasovanie, e, aby ste opustili túto miestnosť, poprosím vás, aby ste e, sa rozprávali vonku. Ďakujem. Poprosím vás, pokračujte v rozhovoroch aj fotení mimo tejto miestnosti. Takže začíname vysvetľovanie hlasov najprv zo včerajška. Včera sa to nestihlo, potom budeme pokračovať s vysvetlením dnešného hlas- hlasovania. Musím vás informovať, že dostali sme veľmi veľa žiadostí o vysvetlenie hlasovania, takže môžeme, musíme byť eh, E, efektívne, lebo o druhé by sme mali opustiť túto miestnosť. Poprosím vás, aby ste sa predržovali e, limitu jednej minúty. Všetky zvyšné vysvetlenie sa môžu potom predložiť v písomnej forme. V poriadku? Najprv voľba komisie vysvetlenia hlasovania. Pán Huk, skupina Renew, máte slovo. E, hlasoval som za túto novú komisiu. Skutočne, že bola zvolená a znamená, že bude e, zodpovedať pred parlamentom. Hlasovali sme za e, návrhy kandidátov, ktoré predložili vlády všetkých členských štátov. Teraz sme ich zvolili. Nová komisia sa musí pustiť do práce pretože ľudia e, očakávajú pomoc. Ľudia, ktoré čelia nebezpečenstvom klimatických zmien, e, ktorí čelia e, neistote zmien v hospodárstve, ktorí sa cítia bezmocní vo vlastnom živote. Úloha komisii spočíva v tom, aby sme mali dôvod tešiť sa na nasledujúce 5 rokov, aby sme sa tešili, nebali sa ak Spojené kráľovstvo omylom odstúpi, vzdá sa svojho hlasu v Európe, E, napriek tomu aj vaše rozhodnutie bude naďalej e, formovať budúcnosť e, Británie. Ako britský som hlas, poslední som hlasoval za komisiu, pretože očakávam, že zastavíme Brexit a to bude komisiu všetkých občanov Európy. Pán Zahradil, bohužiaľ, Európska únia je lamená klimatickou hystériou, ktorá je vzdaná racionálnemu uvažovaniu a žiaľ klimatická hystéria nešťastne sa ozrkadlila aj v programe v progr- Novej Európskej komisie. Nemôžem súhlasiť s cieľmi Európskej komisie v boji proti klimatickým zmenám. Považujem to za nereálne, nerealizovateľné, dokonca aj škodlivé pre viaceré európske hospodárstva. Myslím si, že to ovplyvní energetický mix v krajinách, priemyselnú štruktúru, zamestnanosť, ale aj na peňaženkách občanov to je hlavný dôvod, prečo som nemohol podporiť Európsku komisiu počas hlasovania. Ďakujem. A teraz pani Vrecionová, EKR. Včera e, počas hlasovania som nepodporila novú Európsku komisiu z dôvodu jej programu, ktorý nová komisia plánuje presadzovať. Je to utopický program, ktorý výrazne zhorší konkurencieschopnosť krajín únie je jednoduché stanoviť si cieľe, ktoré uspokoja aktivistov, nie je reálne naplniť tieto cieľe ani sa k ním priblížiť. Výsledkom zelenej utopie bude iba devastácia európskeho priemyslu, zdražovanie cen energie a raz nespokojnosti občanov. Priemyselné podniky, ktoré nebudú schopné reagovať na zmeny, sa zatvoria a ich podiel na trhu sa nahradí čínskymi, indickými alebo americkými firmami bez ekologických limitov a kontrol a zelenú revolúciu budú musieť zaplatiť naše občania za svojich daní. Dopad na e, globálnu klimu nebude žiadny, pretože Únia je jediná, ktorá pristupuje k týmto krokom. Pán Pamer, skupina SAD. Ďakujem. Blahoželám novej komisii k e, voľbe Nebudem sa tvariť, že mm, proces ostatných mesiacov bol dokonalý. Nebol. Čo je však dôležité, poskytol e, e, možnosť e, poslancom zmeniť svoj názor. V júli sme hlasovali o menovaní zvolenej predsedničky, potom sme mali niekoľko týždňov, aby sme detaľne posúdili pracovný program komisii, aby sme Eh, posúdili nominantov na komisii. Včera sme mali konfirmačné hlasovanie. Chceli sme v podstate eh, podporiť naše pôvodné rozhodnutie z eh, júla a táto myšlienka poskytla mnohým ľuďom zmeniť svoje predchádzajúce rozhodnutie. Je to dôležitý princíp, ktorý sa môže rozšíriť aj na riešenie väčších úloh. Ďakujem pekne, pán Hanan EKR. Ďakujem, pani podpredsednička. E, e, vychádzam e, z toho, že čoskoro to už nebude britskou záležitosťou. V každom prípade to, že nezostaneme v Unii, povie veľa o kvalitách kandidátov Mm, ide o koncentráciu legislatívnej a výkonnej e, monosti v rukách 27 úradníkov, ktorí nepredstúpia pred e, mm, voličov, ale našťastie to nebude už našim problémom. Prajem vám veľa úspechov a teším sa na tom, že nebudeme e, e, zlým členom, ale dobrým susedom. Ďakujem pekne, pán Lebreton, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedničke. Som hlasoval proti komisii pani von der Leyenovej, pretože si myslím, že to zhorší situáciu vo Francúzsku v troch kľúčových oblastiach. Predovšetkým podporuje organizáciu migrácie v Európe. Ja očakávam iné. My potrebujeme politiku proti tomuto prílivu migrantov. Ďalej chce posilniť európsku integráciu, zatiaľ čo francúzsky národ počas európskych volieb podporil aj také strany, ktoré podporujú e, suverenitu Francúzsko. Ďalej chce pokračovať s bláznivou politikou globalizácie. To zrujnovalo našu, naše polnohospodárstvo. A z týchto troch dôvodov som rozhodne proti komisie pani von der Leyenovej počas celého svojho mandátu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, pani Lebrton, nezaradená. Hlasovala som proti novej komisie, pretože povedať, že bola zvolená, je nesprávne, nie je zodpovedná pred e, voličmi akéhokoľvek európskeho štátu. Podkopová to vnútroštátnu zvrchovanosť. Je to útok proti voličom. E, častokrát hovoríte o našej reakcii, že sme xenofómi alebo e, pravicoví extrémisti je to, e, e, ja som internacionalistka, som zvolená. E, myslím si, že európska solidarita znamená, že musíme respektovať voličov všetkých krajín. Vyzývam svojich kolegov demokratov, europoslancov, aby sa netvárili, že toto je miestom demokracie. Rešpektujte svojich voličov a to, čo sa stalo, musíme volať všetkých na zodpovednosť. Ďakujem pekne. Pán Polčák, EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja som svojim hlasom komisiu podporil. Urobil som to z niekoľko e, dobrých dôvodov. Podľa môjho názoru Európsky parlament e, splnil svoju úlohu, e, pretože tie slabé časti z pôvodného návrhu komisárov Eh, odstránil, ktorí nemali vyriešené úlohy eh, konfliktu záujmov. A toto všetko pre mňa bolo nesmierne dôležité, pretože tým sa stáva pre mňa komisia dôveryhodnou. A Európska komisia vo svojom eh, programu, vo svojom programe je kredibilná aj z ďalšieho dôvodu a síce nepopiera, že dochádza ku klimatickej zmene a chce adekvátne a primerane a racionálne reagovať. Digitalizácia je ďalšia zásadná téma a a samozrejme sociálna spravodlivosť. To sú všetko dôvody, e, ktoré ma viedli k tomu, aby som komisiu podporil. A pýtam sa, aká by bola iná cesta. E, bol by to chaos ďalšieho pol roka zdržania. To by sme z celého volebného obdobia e, by sme stratili celý jeden rok. Myslím, že toto sme si nemohli dovoliť a ja som preto komisiu podporil. Ďakujeme veľmi pekne, pán Olekas zo skupiny SAD. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja som schválil komisiu, pretože podporujem nový zelený údel. Potrebujeme tento zelený údel, aby sme mohli eh, eh, prežiť a potrebujeme aj sociálnu orientáciu, aby sme dokázali žiť eh, dôstojný život. A takisto aj digitalizáciu a inováciu. A takisto podporujem našich polnohospodárov. Potrebujeme poskytnúť spravodlivé platby farmárom vo všetkých krajinách a predovšetkým v baltských. Európska únia musí preukázať líderstvo pred členskými štátmi, ale aj pred africkými štátmi a susedmi a musíme spolupracovať ruka v ruke s komisiou, aby sme boli schopní dosahovať e, výsledky a naplňať sľuby, e, ktoré sme dali našim občanom. Ospravedlňujem sa, že počas ústneho vysvetlenia nie je možnosť zasahovať a klásť prípadné otázky. Speak, ja som si podala žiadosť e, o slovo a o vysvetlenie hľade, e, požiadali ste k tomuto bodu. Áno, e, podala. A chápala som to tak, že bolo potvrdené, ale nie som na zozname. E, budeme rýchli a potom teraz je nasledujúcim rečníkom e, pán Paten, nezaradený. Pán Paten? Ja som hlasoval e, proti novej komisii, pretože som presvedčený o tým, že takéto ustanovenie iba potvrďuje, že moje presvedčenie, že že Európska komisia. Je rasistická, ale nemáme tu žiadneho čierneho e, komisára alebo žiadneho e, alebo nikto sa nevyslovil v tomto parlamente v tomto zmysle. Toto je aká diverzita? E, toto je apartheid. Tu Černosi nie sú segregovaní miestom, ale časom Namiesto toho e, tu chodia po tomto parlamente, aby nám čistili záchody a utierali dlášky. E, preto by sme mali mať e, zástupcov rôznych raz, Rovnako ako tlačíme na to, aby mali dôsledné zastúpenie komisii viac žien. Hovorili sme o tom, že sa zmenila tvár komisie, avšak myslela to asi iba potiaľ, pokiaľ sú všetci belosi a preto eh, nebudeme hlasovať za takýchto bielých otrokárov. Ďakujem veľmi pekne. Ako britská poslankyňa som hrdá, že som súčasťou suverénneho národa, ktorá spolupracuje s partnermi v Európe a bojuje proti klimatickým zmenám. Naprieč Európor, Európou e, Eh, vlády, ale aj miestne zastupiteľstva vyhlásili stav ekologickej a klimatickej núdze. A rovnako aj tento parlament naprieč celým kontinentom musíme samozrejme prijať neodkladné opatrenia, aby sme zamedzili nezvratným škodám na tejto planete, pretože nám eh, čas eh, dochádza. Musíme znížiť našu uhlíkovú stopu v každom jednom aspekte, od e, jedla na našich e, tanieroch až po technológie, ktoré využívame, od využívania našich oceánov a dovozov e, z mimo našeho bloku. Budeme pracovať na tom, aby sme zredukovali uhlíkovú stopu nielen v Európe, ale aj naprieč celou planetou, pretože tá zmena začína tu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme na druhý bod ktorým je e, proces rozpočtu na rok 2020. Pán Zahradil z EKR, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pána predsedajúca. Ja som pred chvíľou e, kritizoval Európsku komisiu za ich e, klimatickú politiku a tu ju musím pochváliť za plány, ktoré má s európskym rozpočtom v tom nadchádzajúcom finančnom období. Zvlášť pokiaľ ide o presun finančných prostriedok od toho prejedania od priameho sponzoringu e, spoločnej polnohospodárskej politiky alebo koheznej politiky e, k podporenie inovácií, vede a technológií. Bohužiaľ, toto sa ešte neprejavilo na e, na tomto návrhu. Tam ešte ostáva všetko pri starom, ale myslím si, že by bolo dobré vyslať eh, aj signál Novej Európskej komisii, že rátame s tými záväzkami, eh, ktorá, eh, ktoré včera predsednička uviedla vo svojej úvednej reči. Ja som tento rozpočet podporiť nemohol, pretože nie je v súlade s tým, ako by som si predstavoval budúci európsky rozpočet. Ďakujeme, poslankyňa Vrecionová. Ani ja som včera nepodporila e, rozpočet na rok 2020. Výdaje bohužiaľ stále rastú, vynakladajú sa na oblasti, ktoré nemajú s pravomocami Európskej komisie nič spoločného. Neposilňujú e, konkurencieschopnosť Európskej únie ani jej členských štátov. Je to rozhadzovanie peňazí daňových poplatníkov, e, ktoré nie je ospravedlniteľné. Dotácie, ktoré Európska únia považuje za zásadný nástroj kohézie, skôr škodia. Hovorím predovšetkým o dotácie podnikateľským subjektom, ktoré by tiež mali byť obmedzované. To sú tie dôvody, e, prečo som nepodporila rozpočet. Ďakujeme veľmi pekne. Hanan, pán poslanec Hanan nie je v miestnosti. Prejdeme na ďalší bod a to je situácia v Bolívii. Pán Pospíšil, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja som s radosťou e, podporil toto uznesenie. V minulom volebnom období sme mnohokrát debatovali o situácii v Bolívii a o tom, e, kam prezident Morales túto krajinu vedie a vyzajadrovali sme znepokojenie nad situáciou v tejto krajine. A vo chvíli, keď tu boli veľké pochybnosti o regulérnosti volieb, v ktorých mal byť prezident Morales opätovne zvolený, tak to je kvôli tak potom sme videli, že diktátor ušiel z krajiny a v tejto chvíli je Ehm, že bolivijský parlament pripravuje nové slobodné voľby, ktoré by e, nás mali naplňať radosťou. Na druhej strane musíme urobiť všetko preto a dohliadať na to, aby tieto voľby naozaj boli riadne. Aby sme v tejto zbedačenej zemi začalo znovu pracovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším e, bodom je klimatická núdzová situácia. E, pán Keleher zo skupiny Renew. Ja som podporil e, tento návrh. Myslím si, že je to veľmi dôležitá e, diskusia, ktorú sme mali v uplynulých týždňach. E, faktom je, že nemôžeme už viac dlhšie popierať znaky toho, že tu je globálne oteplovanie a množstvo e, uhlíkových emisí je to, ako využívame naše zdroje. A to poučiarkuje všetko to, že tu máme klimatickú núdzu a núdzový stav. A sme, po, e, musíme myslieť aj na, budúci, na budúce generácie. Mladí študenti protestujú a zdôrazňujú nedostatky našich snách, e, snách a politikov naprieč celou planétou musíme pripustiť, že tu máme núdzový stav a e, musíme odpovedať a reagovať na tento núdzový stav e, takými rozvojovými politikami, ktorí budú mať dopad na záchranu planety, záchranu biodiverzity, záchranu životného prostredia a záchranu našich oceánov. Je to naozaj núdzový stav, je to naozaj evidentné a je jasné, že musíme jednať okamžite. Pán Palmer, e, zo SAD. Ďakujem veľmi pekne. Nie som presvedčený o tom, že uznesenie, ktoré sme dnes schválili na vyhlásenie núdzového stavu e, e, v súvislosti e, klimatickými zmenami, by sa nikdy nestalo, keby nebolo tlaku tisíckok mladých ľudí a na všetkých častiach sveta ľudí, ktorí vystúpili zo svojich univerzít v ostatných týždňoch. Keby neboli požiadali všetky tie to, aby sme prijali uznesenia, tie pozbudivé slova urobili to, pretože žiadali zmysluplné, rozhodné kroky. A práve tu musíme e, my plniť svoje záväzky, takisto naše národné vlády, my ako parlament musíme zabezpečiť, aby sa tak činilo. Jedna vec je tu istá. Greta Thunberg, keď tu hovorila pred pár mesiacmi, povedala, že slova nestačia, chcú kroky a majú právo žiadať kroky z našej strany. Za nezaradených pani Fox hlasovala som proti tomuto e, uzneseniu, pretože e, ma naozaj e, vystrašilo toto strašenie mladých ľudí zo strany vedcov, že milióny budú zomierať a že to sa vlastne odrazilo aj v dnešnej rozprave, rozprave a rozhovoroch minulých dní. Skutočnosť sme, sme hľadovali proti pozmenicemu návrhu, že by sme mali túto tému mali vrátiť k, k racionálnej diskusii. Toto vlastne je propagandou než vedou. Nie je tu, sú tu vedecké dôkazy od IPCC alebo niekoho iného, že by malo vyhynúť ľudstvo Mali by sme veľmi opatrne mm, hovoriť o suchách, záplavách, čo robíme celkom nonšalantne stále za posledné dni. A IPCC tvrdí, že takéto e, ide o socioekonomickú kondicionalitu. Zabúdame na to. Dekarbonizácia, ktorá povedie k eko úsporám e, ceny energie. E, za toto strašenie. Ďakujem. Rešpektujte vyčlenený čas. E, zdá sa, že pán Rovland odišiel. Chcem len zdôrazniť, čo povedala kolegyňa. I ja od, e, som zamietol toto uznesenie. Možno nie som profesorom ekonomiky. E, hovorí sa tu o vede, ale keď je o e, klimatický núdzový stav, by som e, nazval tieto katastrofické scenáre ako vedeckú fikciu. Je to naozaj plné extrémnych príkladov ekonomického i negramotnosti. Skutočnosť, že pozmenujúce návrhy, ktoré žiadali plné e, e, dopadové štúdie, že boli odmietnuté, aby sa ukázala náklad, ukazujú náklady nepraktickosti tejto teórie. Dopad e, je naozaj zábavné vidieť v porovnaní s tým Brexit. Pro, profesor na Oxfordskej univerzite e, mal pravdu, keď hovoril, že je tu naozaj veľký priemyselný záujem, budú tu veľké náklady, obrovské e, aktivity. Nič v e, histórii mimo vojnových časov sa s tým nedá porovnať. V našej krajine sme ho ocenili na jeden trilión eh, libier. Je to naozaj eh, šialená politika. Pán Omarži. Ďakujem, pani predsedníčka. Dnes, 28. novembra 2019, Európsky parlament hovorí o klimatickom stave eh, núdze, environmentálnom stave núdze. Je to symbolický stav, historický stav a som hrdý, že som hlasovaním prispel k tomuto. Európa, ktorá od priemyselnej revolúcie výrazne prispela ku katast- klimatickej katastrofe, má naozaj do, povinnosť prijať zodpovednosť voči obyvateľom sveta, voči jednotlivým druhom a voči mladým sveta. Musíme konať momentálne. Mali by sme konať preto, na to, aby zostal možný život na Zemi, aby ľudské, ľudský druh a všetky ostatné druhy, ktoré sú e, ohrození vyhynutím, nemožno čakať, treba e, naliehavo konať. And Madame Šojdrová? Pani Šojdrová za EPP. Ďakujem za udelenie slova. Prihlásila som sa však k tomu následovujúcemu bodu, ktorý sa týka mandátu pre konferenciu COP 2019. Môžem? Next, uh, the UNED... To je ďalšia téma. Eh, klimatická konferencia OSN a k tomuto bodu môžete vystúpiť. Uh, ja... Ďakujem. Rada by som vysvetlila, prečo som sa nakoniec zdržala u tejto témy hlasovania. Domnievam sa, že Európsky parlament vyzýva k veľmi ambicióznym cieľom a je povinnosťou Európskej únie podporovať členské krajiny v znižovaní CO2 a skleníkových plynov. Tie ciele, ktoré boli navrhnuté, sú ambiciózne i tých 50 ktoré sú dnes v návrhu do roku 2030. To je cieľ ambiciózny. Navýšenie na 55 podľa môjho názoru bez toho, že by sme poznali dopady, nebolo možné, preto som sa nakoniec hlasovania zdržala. Som rada, že sme nakoniec vypustili hlasovanie o ustanoveniach, ktorými by sme zakazovali ďalšie používanie atomovej energie pri výrobe pri výrobe energie. To by bolo naozaj pre mnoho krajín nevzládnutelné a preto som sa hlasovania zdržala. Slovo má pán Džambacký. Ďakujem. Nepodporil som uznesenie o klimatickom núdzovom stave. Sú tu určite klimatické zmeny, avšak e, opatrenia, ktoré sa navrhujú, e, dopadajú na suverennosť krajín to je nie v ich záujme. Výrazne nesúhlasím so zvýšením úrovne ambícií a európskym vkladom. Takéto rýchle zmeny by zdiskreditovali právnu istotu a e, viedli by k nepredpovedateľnému stavu pre priemysel. Mali by sme tiež zohľadniť Brexit, ktorý povedie k zvýšeniu cieľov v ďalších krajinách som z Bulharska. My máme vonkajšiu hranicu EÚ. Takéto ciele budú znamenať to, že priemysel sa bude e, presúvať do tretích krajín, ktoré takéto opatrenia nezavádzajú. Ďalšia téma na programe, ku ktorej máme vysvetlenie, je to, kde chcete vysvetľovať? Je to táto téma ešte COP? Môžem? Môžete. Ja som podporil toto uznesenie. Vítam ambicioznú agendu parlamentu v oblasti boja proti klimatických zmen na ďalších 5 rokov, kde sa eh, splnia, mm, alebo splniť ciele, ktoré boli stanovené v Paríži. Ja som nastupovala parlament, toto je zásadné. Musíme totiž eh, zvrátiť skutočne eh, obrovskú hrozbu pre našu planétu. Musíme byť lídrami v oblasti klimatických zmien, ale musí sa vyhnúť globálne úsilie. Je zásadná, aby diskusia o klimatických zmenách bola inkluzívna, aby zahrnula všetkých a preto e, som podporil aj ustanovenie ohľadom vyradenia fosílnych palív e, do roku 2025. A taktiež sa upierajú občanom e, príspevky na palivo. Pokiaľ by to, sa to však robilo príliš licho, tak by to mal prílišný dopad na rodiny a taktiež staršie osoby, ktorí dochádzajú do práce autom. Takže, ako povedala nová predsednička komisie, je treba, aby tento prechod k e, novým zdrojom bol spravodlivý. Ďakujem. Istanbulský dohovor je ďalším bodom programu. Pán Žambácky, ďakujem. Pani predsednička, ja som hlasoval proti a môj argument je nasledujúci. Tento dokument nemá chrániť práva žien proti násiliu. Je to dokument, ktorý obsahuje genderovú propagandu. Táto propaganda ničí komunity a tradičné rodiny vo východoeurópskych krajinách. Mnohé krajiny sú proti tomuto dohovoru nie preto, že by boli proti nasiliu na ženách, ale sú proti tomuto dohovoru, pretože ničí tradičné rodinné hodnoty. Rod alebo gender sa nedá definovať, je to biológia, takže ten si nemôžete vybrať. Gender, rod to nie je sociálny koncept, je to biológia. A preto my neratifikujeme v Bulharsku tento dokument. Ďakujem pani Šodrova za EPP, ďakujem dámy a páni. Ja som nemohla podporiť uznesenie, ktoré opäť vyzýva všetky ostávajúce štáty EÚ, aby bezodkladne ratifikovali samolský dohovor. Konkrétne menuje Bulharsku, Českú republiku, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Slovensko a Spojené kráľovstvo aby to bezodkladne urobili. Domnievam sa, že ide o mystifikáciu, že ide o snahu vytvoriť dojem, že prijatie istambulského dohovoru je riešením. Riešením je boj proti násiliu na ženách. Ja to viem z príkladov v Českej republike, kde sme prijali zákon proti domácemu násiliu, opatrenia v rámci trestného zákonníka, v rámci vzdelávania a ďalšie opatrenia aby sme účinne bojovali proti násiliu na ženách. Česká republika k tomu nepotrebovala ratifikovať istambulský dohovor a ja trvám na tom, že to je právomoc členských štátov. Európsky parlament nemá neustále vyzývať členské štáty, aby urobili niečo, čo urobiť nechcú. Ďakujem. Ďakujem. Pani Curtin Darling. Ďakujem, pani predsednička. Ja som hlasovala za, pretože uznávam, že násilie na ženách a na dievčatách väčšinou nie je ohlásené. Iba minulý rok takmer 40 tisíc dievčat a žien v mojom regióne e, prežilo domáce násilie a taktiež tisícky prežili sexuálne násilie. Toto sú šokujúce čísla, ktoré nemajú miesto v našej spoločnosti. Sú skutočne zhrozená, že istambulský rozhovor ešte nebol ratifikovaný Spojeným kráľovstvom. Nemôžeme sa tváriť, že sme celosvetová veľmoc a vedúce hospodárstvo, pokiaľ sa nestaráme o tých eh, najzraniteľnejších občanov. Takže musíme robiť zo sveta bezpečné miesto pre naše cery, sestry, matky, aby sa nemuseli báť, nemuseli zvierať v ruke kľúče, keď idú v noci domov. Potme, aby sa, eh, aby sa nikto nepýtal, čo pila, čo mala na sebe, keď eh, niekomu niečo urobí. A takže by sme mali eh, kriminalizovať nasilie na ženách a na devčatách. Ďakujem, pán Palmer, za SAD. Ďakujem. V roku 2017 1998 žien bolo umyselne e, zabitých, viac než 8 tisíc násilnených, e, ďalšie e, tisíce sexuálne napadnuté v 22 členských štátoch EÚ. Sú to skutočne hanebné čísla, sú hrozné. A my musíme na každej úrovni schváliť najprísnejšie zákony proti násiliu na ženách. V roku 2017 u nás 250 úmyselných vražd žien a je skutočne otrasné, že Spojené kráľovstvo naďalej neratifikovalo istambulský dohovor. Ale čo je ešte hrozné, je, že to je priamy uh, ako priamy dôsledok politiky šetrenia našej vlády, azylové eh, centra pre eh, tieto ženy a taktiež centra boje proti znásil- násilňovaniu sú podfinancované. Pán Kelly, predtým než vám dám slovo, rada by som pripomenula nám všetkým, že lehota na zasielanie vyjadrení alebo žiadosti o vyjadrenie vo vysvetlenie hlasovania je treba poslať pred začiatkom schôdze. Pán Kli, máte slovo. Prepačte, ja sa ospravedlňujem, že som urobil chybu. Podporujem e, postup smerom k ratifikácii tohto dohovoru. Toto je najkomplexnejší dohovor e, pre boj proti násiliu na ženách. E, bohužiaľ, veľa žien zažije takéto násilie v priebehu svojho života. Mnohé z nich ho vôbec nenahlásia. Je to neakceptovateľné. Je treba urobiť potrebné kroky, aby sme proti tomuto bojovali. To je jasné. Dohovor, ktorý bol ratifikovaný Írskom tento rok, E, prináša právne záväzné štandardy, čo sa týka násilia na ženách a taktiež prispieva k rodovej vyváženosti. A členské štáty by mali zapracovať istambulský dohovor bezokladne do vlastnej legislatívy. Ďakujem. Ďakujem. Teraz prejdeme ďalšiemu bodu. To sú e, postupy Ruskej federácie proti litovským sudcom. Pán Olejkas hovorí ako prvý. Vážení kolegovia, pani predsedníčka, ruské kroky proti e, Rus- litovským sudcom, prokurátom a vyšetrovateľom. Toto je skutočne bezprecedentné zasahovanie do súdnictva inej krajiny. Právny štát by mal byť chránený nielen v Litve, ale aj v iných E, štátoch. Takže musíme zareagovať na tieto ruské kroky. Ja som vlastnými očami videl, čo sa stalo 13. januára, keď sovietský zväz e, pustil tanky na mierových protestujúcich. Ja som bol lekár a niektorým obetiam som vtedy pomáhal. No a dnes Európsky parlament veľmi jasne povedal, že nikto, nikto nemôže zasahovať do nezávislého národného súdnictva. Ďakujem všetkým, ktorí ste podporili toto uznesenie. Ďakujem pani Žanoka za zelených. Ja som hlasovala proti tomuto uzneseniu. Nezávislé súdnictvo je nemožné, pokiaľ štát má monopol na historickú pravdu. Eh, v Litve akýko, akékoľvek odchylka od tézy, že eh, sovietské zbroj, odbrojené zložky boli jediné, ktoré boli zodpovedné za smrť 14 demonstrujúcich 13. januára 1991, v podstate, pokiaľ čo také poviete, tak budete stíhaní. A novinári novinár, pán Paleckis, ktorý vyhlásil v priebehu diskusie, že v januári 1991 vlastní ľudia strieľali na tieto obete, tak ten dostal e, uloženú pokutu. Napriek tomu, že našiel niekoľkých e, svetkov a dokázali to aj balistické testy, že to boli vlastní ľudia, ktorí strieľali v januári 1991 a nedávno tento novinár Algirdas bol taktiež e, odsudený za to, že e, špehuje pre Rusko. Takže udalosti z 13. januára 1991 mali byť riadne prešetrené. Teraz EPP, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som podporil toto uznesenie. Ako bývalý minister spravodlivosti Českej republiky si myslím, že je potrebné mať nezávislé súdy v členskom štáte, ale nemyslím si, že toto je otázka výkladu toho, čo sa stalo v Litve v roku 1991. Je to otázka zásady člen, e, právneho štátu. Nezávislí sudcovia a vyšetrovatelia a štátni zástupcovia nejako rozhodli majú právny názor a niekto ich za to diskriminuje a je to cudzí štát, Rusko. To je otázka toho sporu. Ja nemôžem interpretovať rok 91 v Litve, ale ako právnikovi mi vadí, ako človeku, ktorý celý život obajuje právny štát, že sudca je sankcionovaný za svoj právny názor. A to je nepriateľné, to musíme odmietnúť. Musíme podporiť litovských sudcov, lebo litovské súdnictvo je európska justícia a týka sa to EÚ aj nás všetkých teda obhajovanie právneho štátu. A teraz ďalší bod programu a to je spor o Airbuse. A prvým rečníkom je pani Curtin Darling, SAD. Ďakujem. Ja som hlasovala za Ide tu o spor dotá- o dotáciách pre Airbus a toto už začína pôsobiť na podnikateľov. Máme teraz VTO rozhodnutie, ktoré je negatívne a jednotlivé členské štáty, ktoré tam boli uvedené, silno reagovali okrem Spojeného kráľovstva, Španielska, Nemecka, Francúzska drahá komisia povedali, že budú rovnako reagovať tarifami. Náš ob, na, minister pre obchod vyjadril rozčarovanie a vôbec nemal sympatie pre škótskych výrobcov whisky, ktorým hrozí 25-percentná tarifa. ktorí Toriovci očakávajú zlatú éru e, transatlantických obchodných vzťahov a voľný obchod po Brexite. Napriek tomu, že všetky dokazy ukazujú, že retorika Trumpa v obchode Amerika najprv je to, čo ich ohrozuje, ale Toriovci to nevidia. Ďakujem. A teraz pán Žambasky. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegovia. Ja som bol, hlasoval za toto uznesenie, pretože rieši dôležitú otázku. EÚ vždy chcela otvoriť svoj trh a nové tarify oslabujú transatlantické partnerstvo a potravinársky priemysel je veľmi dôležitý a závisie od washingtonského rozhodnutia. Je to nemorálne, pretože Máme tu ten spor medzi Airbusom a Boeingom, ktorý sa takto prejavuje a ovplyvňuje celé odvetvie potravinárskeho priemyslu. Ani spotrebitelia, ani farmári by nemali byť zajacami tohto sporu. Európska komisia by sa mala snažiť znížiť rozpočet a mala by okamžite začať rokovať z USA, aby našla riešenie tohto problému. E, teraz pani Šojdrová Áno, chcem vysvetliť, prečo som hlasovala za toto uznesenie, keďže VTO zistilo určité chyby v konaní EÚ pri podpore Airbusu. Musíme prijať sankcie vo výške 7,5 miliardy dolarov, ale je nemysliteľné, aby za toto platili európski poľnohospodári. Export európskych poľnohospodárskych výrobkov do EÚ bol v roku 2018 viacej ako 20,5 miliardy eur a USA sa stávajú jedným z najdôležitejších trhov pre náš vývoz a my nechceme z USA bojovať, my chceme mať s nimi dobré vzťahy a preto je potrebné, aby sa EÚ a USA dohodli. Nemôžeme čakať na rozhodnutie vo veci Boeingu a viesť z USA takúto obchodnú vojnu. Musíme konať a podporiť tie časti poľnohospodárstva, na ktoré by tieto sankcie zo strany USA mali dopad. V tomto musí byť Európska únia jednotná a solidárna. Ďakujem. Ďakujem. A teraz ďalší bod programu a to je kríza odvolacieho orgánu VTO za SAD, e, pani Curtin Darling. Áno, ja som hlasovala za, pretože pre mnohých brexiterov je to E, zem e, mlieka a medu. Očakávame, že Trump nás donese do zaslúbenej zeme celosvetového voľného obchodu, ale nehovorí sa tu, že e, Trump bojuje proti VTO posledné tri roky a chce ho ničiť a darí sa mu to, pretože VTO prestane fungovať o dva týždne kvôli činnosti USA to je jedna z mnohých e, lží, ktoré sa používajú na obrnutie Britov pri Brexite. EÚ je zatiaľ totiž ten najlepšia alternatíva pre Britániu, len EÚ dokáže vyriešiť túto situáciu a znovu začať e, E, pôsobiť na fungovanie VTU. My v Bruseli sa musíme snažiť o to, aby sme to vytvorili, pretože Toriovci nám hovoria len mýty a retoriku, ale my potrebujeme tok tovarov. A posledným bodom programu je prebiehajúce rokovanie o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT e, Zariniu. Pán Keleher. Ja som hlasoval za toto uznesenie pokiaľ ide o AKTEU, dohodu o partnerstve. Ja viem, že sme teraz v globalizovanom svete. Myslím si, že dialog je veľmi dôležitý a myslím si, že parlamentné zhromaždenie by malo dovoliť ľuďom otvorene hovoriť o výzvach, pre ktorými stojí Európa, Afrika, Tichomorie a Karibská oblasť. Musíme sa vyrovnať s mnohými problémami, otvoreným spôsobom. Ľudské práva, zmena klímy, podpora demokracie, právny štát, to sú všetko kľúčové otázky, na ktorých máme všetci pracovať. Európa nemá poučovať, ale počúvať, objímať a dať ďalším príležitosť a ukázať aj druhým a poučiť sa od druhých, ako riešiť niektoré problémy. A musíme si aj uvedomiť to, čo z našej činnosti má negatívny dopad na tieto krajiny. Takže to boli tie dôvody, pre ktoré som hlasoval. Týmto odročujem do tretej naše dnešné rokovanie. Ďakujem. pani predsedajúca pekné popoludnie prajem pokračujeme v zasadnutí zápisnica je k dispozícii ak sú nejaké pripomienky vidím že nie sú takže je zápisnica schválená. Bod na programe je ústna, otázka na ústne zodpovedanie, zákaznícka linka 800 800. A týmto by som bezprostredne dala slovo pánovi Švábovi. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka, vážená pani komisárka, ctení kolegovia a kolegyne. Téma ktorá je predmetom dnešnej ústnej otázky dnes popoludní, znie, ako to vyzerá s elektronickým jednotným vnútorným trhom, pokiaľ ide o telefonické služby. Pani predsednička, aj s ostatnými kolegami v výbore pre vnútorný trh sme o tom hovorili. Téma dnes popoludní je témou, ktorá je lokálnou témou. Napríklad oslovil ma nemecký občan, jeho svokra je v nemocnici v Štrasburgu a Nepodarilo sa mu ju zavolať, pretože táto nemocnica pre francúzskych eh, občanov má číslo 0800 zadarmo, ktoré však zo zahraničia v Európe, v tejto situácii je to iba pár kilometrov, nedá sa zavolať. A preto si myslím, kolegyne, kolegovia, pani predsednička, pani komisárka, musíme sa venovať tejto otázke, či môže e, takto vyzerať telefonický trh vnútorný, že sme síce odstránili e, roamingové poplatky, ale občania nemôžu v susednej krajine svojich svokrovcov kvôli tomu číslu v zahraničí zavolať. Je to spojené s komplikáciami. Ja si myslím, že to by malo byť absolútne jasné, pretože veď predsa to číslo 0800 alebo 800 je na to, aby sme volali bez problémov. A keď to cez hranice nefunguje, tak musíme vlastne vyrieši túto situáciu. A preto by som chcel požiadať kolegov, kolegyňa, všetkých tých, ktorí sú tu, aby sme sa dozvedeli, čo treba urobiť na to, aby sme tento zlý stav vylepšili, aby sme zabezpečili, že nie len pokiaľ ide o náklady na telefonické hovory cezhraničného charakteru boli lacnejšie, ale aj pokiaľ ide o dosažiteľnosť, aby to bolo vôbec realizovateľné. A preto je dôležité, aby nám Európska komisia ponúkla jasnú EU odpoveď. Túto situáciu treba zlepšiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz by som rada dala slovo komisár, komisii. Nech sa páči pani Gabriel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať členom Európskeho parlamentu za to, že upriamili našu pozornosť na túto otázku, ktorá je veľmi dôležitá. Predovšetkým Európska komisia, my si myslíme, že je veľmi dôležité zabezpečiť prístup k e, číslu 0800 a my preskúmame detálne túto otázku Predovšetkým, ako ste to aj správne povedali, pán Schwab, táto otázka je kľúčová pre podporu digitálneho trhu. Číslo 0800 sa častokrát použije zo strany podnikov na to, aby ponúkli lepšiu službu svojim klientom. Častokrát tu ide o rozhodnutie, ktoré má za cieľ pomôcť e, tým, že sa zjednoduší a zúčinní táto služba. Častokrát je to aj lac, za, lacnejšie alebo zadarmo to znamená, podnik, ktorý má číslo a ponúka e, takéto služby, môže toto využiť. Aby sme sa vyhli podvodom, aby sme chránili, chránili tých, ktorí volajú, keď volajú do zahraničia, napríklad pokiaľ ide o malé stredné podniky, pokiaľ ide o tieto telefónne linky. Európska e, legislatíva nezakazuje zakázať takéto kontakty. Bohužiaľ, treba si uvedomiť, že doposiaľ sme ešte nemali veľké množstvo sťažnosti, ale ja viem, že to existuje. Hovoríme o niečom kľúčovom, konkrétnom a preto by som chcela vidieť, ako vyzerajú iné nástroje, ktoré máme k dispozícii. Upriamila by som vašu pozornosť na smernicu, ktorá ustanovuje nový kód komunikačnej elektronickej komunikácii. My sme minulý rok prijali toto a tento nový kódex zavádza nové opatrenia, ktoré majú za cieľ bojovať proti kriveniu trhu cez hraničnej podobe a má to prispieť vlastne na završenie vnútorného trhu. Počíta sa s tým, že to vstúpi do platnosti v roku 2020 v decembri. Avšak my ako komisia spolupracujeme s členskými štátmi na to, aby sme im pomohli spúšťať tento kódex a Európsky parlament je vždy vítaný zúčastniť sa na tomto procese. Máme rovnaký cieľ. Chceme mať nové opatrenia, ktoré tento kódex má e, zlepšiť situáciu. Malo by to byť od decembra budúceho roku a budeme to sledovať aj ďalej. Avšak aj naďalej budeme sledovať problémy, ktoré súvisia s touto otázkou. Završenie digitálneho jednotného vnútorného trhu je prioritou a už sme pokročili. Máme k dispozícii celú paletu politík, opatrení investičných, ako aj, investi- ako aj opatrení, ktoré umožňujú európskym podnikom, aby využívali nástroje na to, aby podporovali e, konkurencieschopnosť tejto otázke a zároveň chránili práva klientov. Ako viete, my sme znížili poplatky, pokiaľ ide o pokiaľ ide o roaming, takisto sme znížili tarify, pokiaľ ide o medzinárodné hovory. To sú dve opatrenia, ktoré veľmi prispeli k tomu, aby európsky spotrebitelia sa cítili E, že sa o nich skutočne e, v rámci jednotného vnútorného trhu staráme. Chcela by som vás uistiť o následovnom. Európska komisia naďalej bude veľmi blízko sledovať vývin situácie, predovšetkým pokiaľ ide o prístup k číslu 0800 a na tomto základe príjmeme dodatočné opatrenia na to, aby, ako som už povedala, sme situáciu zlepšili. A táto diskusia dnes je rovnako veľkým príspevkom na to, aby sa to zlepšilo a my vám za to ďakujeme. Ďakujem pekne. A teraz v mene politických skupín za skupinu EPP dostane slovo pani Thun und Hohenstein. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, pani komisárka. Ďakujem pekne za toto ambiciozne vyjadrenie, ktoré sme tu počuli, pretože takéto klientské čísla sú veľmi populárne v bankovom svete, alebo v prípade mobilných telefónov, aby sme sa dozvedeli o cestách, doprave, spotrebiteľských informáciách, vlakoch a tak ďalej. Ale ak ste v zahraničí, nemôžete tieto čísla volať, nedá sa to. Ja som sama zažila na vlastnej koži, že namiesto toho, aby som dostala informácie o mojich právach, tak mi bolo povedané, že nie je toto číslo alebo tá služba disponibilná. A ktokoľvek, kto dostane takéto informácie, kto má takéto problémy, ktorý sa chce dovolať, či už sa to týka učiteľov, detí, jednoducho nepodarí sa vám dostať špecializovanej pomoci od e, právnikov, obhajcov a tak ďalej. Pokiaľ ide o Polsko, o moju krajinu, pokiaľ ide o zdravotnícky systém, tak toto číslo má zhruba 40 tisíc volaní každý mesiac. Takže ja nechápem, prečo by to nemalo byť disponibilné k dispozícii aj z pozahraníc, z iných krajín, ktoré sú momentálne v Európskej únii. Napríklad, keď potrebujete pomoc zo strany nemocnice, tak to nezačína z plus 48, to číslo, ktoré nemocnice ponúkajú. Ja si myslím, že tieto E, služby by mali byť ponúkané aj, ak sa skutočne zmedzinárodnia, ponúkané v cudzích jazykoch. Ja súhlasím, vážená pani komisárka, že my vieme, že technické, právne, administratívne riešenia musia viesť k tomu, aby sa nás život zjednodušil. Veď predsa musíme zjednodušiť život európskych občanov a musíme odstrániť tie prekážky. Pán Schwab právom poukázal na to, že sme zrušili roaming, že sme zlacnili medzinárodné hovory a preto som odhodlaná urobiť patričné kroky a venovať sa tejto práci na to, aby sme rozšili tie služby v tých bezpoplatkových číslach a umožnili dobrú spoluprácu aj s novou Európskou komisiou. Dúfam a som presvedčená, že sa nám ten cieľ podarí dosiahnuť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za skupinu SAD dostane slovo Pani Kumpula Natri, nech sa páči, máte 3 minúty. Ďakujem pekne. Teším sa, že som s vami, že môžem e, sa vyjadriť k tejto téme. Mám pocit, že vnútorný e, trh e, telekomunikácie je neoddeliteľnou súčasťou. Teraz robíme dôležité E, kroky smerom k úprave e, tohto trhu, znižujeme ceny, vieme, nakoľko sme boli úspešní v otázke roamingu. Som rada, že som bola spravodajkyňou a vidíme, že e, výsledky sú skôr pozitívne než negatívne. Čítala som e, petíciu e, nemeckého pána, ktorý bol na dovolenke vo Francúzsku a chcel e, zavolať nemocnicu. Predpokladal, že ide o bezplatné číslo, lebo sa začínala 800. Ale treba informovať spotrebiteľov, že to nie je vždy tak. Keď sa pozerám na existujúcu legislatívu, existuje časť pre podnikateľskú sféru, ktorá chce podnikať svoje služby v celej Európskej únii a e, e, v ich záujme je, aby oni e, znašali náklady, nie spotrebiteľ. Ale keď sme zistili, ako to vyzerá v oblasti verejných služieb, zdravotníctva, tam nevidím potenciál eh, pre lepšiu službu eh, pre občanov, a pretože ak vyjednajú cenu pre celú Európu a v porovnaní s tou krajinou, kde je nemocnica pravdepodobne, eh, tam to nebude reálne poskytnúť bezplatne hm, pre všetkých, lebo nemocnic vo Fínsku nemôže bezplatne poskytovať takúto možnosť hm, ľuďom z Polska alebo inokadiaľ. Takže nie je to také jednoduché, nie je jednoduché urobiť to bezplatné, bezplatne pre všetkých. E, vo Fínsku máme návrh, aby celoštátne e, e, čísla by nemohli byť za akúkoľvek cenu. A mm, zákaznícke mm, čísla mm, by mali byť zahrnuté do tejto kategórie v súčasnosti to nie je legislatívne upravené. Mnohé verejné služby využívajú takéto čísla a som zvedavá, či komisie vníma takúto možnosť, e, takýto model, e, poskytnúť e, celoštátne zákaznícke čísla, či by to nemohlo prispieť k správnemu riešeniu. A vždy som za balíčky služieb, ktoré sú eh, nelimitované s tým, aby eh, spotrebitelia mali širší prístup k digitálnym službám. Eh, hlavným cieľom je nielen znižiť ceny pre spotrebiteľov, ale lepšie ich obslúžiť. Musíme E, vedieť, či nejaké číslo, ktoré sa začína na 800, je určené iba pre túto krajinu alebo pre e, cez hraničný styk. Ďakujem pekne. V mene e, skupiny EKR pán Bilan dve minúty. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Je nepochybné, že počas uplynulých niekoľkých rokov sme dosiahli veľmi veľa v snahe eh, vytvorenie eh, jednotného telekomunikačného trhu, ktoré, eh, čo je dôležitou súčasťou celou európskeho jednotného trhu. Máme jednotné číslo 112, máme telekomunikačnú legislatívu, ktorá sa bude implementovať do konca budúceho roku. Máme legislatívu v oblasti roamingu, telefónu telefonických e, volaní a dátových služieb. Treba však e, podotknúť, že podniky stále hľadajú medzery e, a snažia sa urobiť tak, aby spotrebitelia platili viac. To platí aj pre moju domovinu, pre Polsko. Napriek tomu dosiahli sme značný pokrok. Prístup k zákazníckým číslom 800, ako sa zdá, je to tá posledná prekážka, ktorú musíme prekonať, aby sme mali skutočný jednotný trh v oblasti telekomunikácií. Na jednej strane mnohé takéto čísla e, sú určené pre podniky, ako správne na to poukázala kolegyňa z Fínska. A treba e, mať na zreteli, e, že v prípade, že je to bez platné číslo, podnik bude znašať značné náklady, ale na druhej strane e, bezplatné číslo sa používajú pre verejné služby. Pán Šváb, autor otázky na ústne zodpovedanie, poukazuje na to, že ide o prístup k e, e, zdravotným informáciám v Polsku napríklad. A mnohí Poliaci, ktorí pracujú v zahraničí, E, e, majú s tým istý problém. Ako povedala pani Tun, ak chcú získať informácie e, z poľskej nemocnice na čísle 0800, nemajú k tomu prístup. A preto som povďačný pani komisárke za jej prísľuby a volám Uniu, vyzývam Uniu, aby bola aktívna v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán daru, nevidíme ho, takže ďalší rečník Pán Džambasky, jedna minúta. Eh, vážená pani komisárka, vážená pani predsednička, teším sa, že ste boli znovu zvolená. Želám vám veľa úspechov vo vašom druhom mandáte. Chcela by som, chcel by som vám zavlahoželať za to, čo sa vám podarilo dokázať, pokiaľ ide o zníženie roamingových hovorov a takisto pokiaľ ide o zníženie cezhraničných hovorov. Pokiaľ ide o číslo 0800, aby to bolo zadarmo z celoeurópskeho hľadiska, otázka, koľko nás to bude stať, treba sa to spýtať, pretože nebývame už v komunistických časoch, nežijeme v komunistických časoch, bývame v Únii, ktorá je teda založená na voľnom obchode a občania musia samozrejme mať prístup k informáciám, pokiaľ ide o ich zdravie najbližších, ale to všetko sa musí diať v rámci riešenia, ktoré bude rozumné. Takže vážená pani komisárka, dúfam, že sa vám podarí nájsť e, rozumné, schodné riešenie. Nebude to ani rýchlo, ani to nebude zadarmo, ale dúfam, že to bude rozumné riešenie. Ďakujem. Now... Ďakujem e, veľmi pekne teraz v spontánnej časti rozpravy pán Kemek. Ďakujem veľmi pekne. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať pánovi Švábovi za natenenie tejto problematiky, ako aj odpoveď komisie. Ja už som 10 rokov poslancov Európskeho parlamentu a pri každej časti musíme dokončiť jednotný trh, jednotný digitálny eh, trh A ako ste povedali, nemať, e, nemá zmysel niečo riešiť, pokiaľ o tom zákazníci nevedia. Avšak chcel by som e, povedať e, pani Gabriel, bolo by výborné, keby ona bola, mohla povedať tomuto parlamentu, áno, dokončili sme jednotný trh, dokončili sme jednotný digitálny trh ale kde sú tie prekážky, kde sú tie e, nedostatky? Musíme ich e, vyriešiť, odstrániť e, a urobiť a dokončiť tento. A to by bol veľmi dobrý pokrok. Thank you very much. And... Ďakujem veľmi pekne a teraz dám slovo komisii pani Gabriel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za nastolenie tejto dôležitej otázky, pokiaľ ide o prístup k číslu 0800. Ďakujem pekne za vašu podporu, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré ste navrhli a za všetko, čo ste urobili na to, aby sa završil jednotný digitálny vnútorný trh. Teraz budem možno trochu hĺbšie reagovať na otázky, pretože napríklad otázky kolegov boli veľmi jasné, ale na to, čo sa spýtal pán Kelly Prvá vec je, že prečo tieto náklady na číslo 0800 sú, prečo to je problém. Momentálne hovoríme o problémoch, ale treba povedať, že to je unilaterálne hospodárske rozhodnutia v prípade hovorov zo zahraničia. Náklady na tieto hovory sa ťažko určujú, pretože strany nemôžu e, platiť za tranzit alebo za E, ďalšie poplatky pod kontrolou na rozdiel od národných e, poplatkov. Tým už sa dostávam k odpovedi, aby som možno reagovala na tie e, podvodné praktiky. Pokiaľ ide o európsku legislatívu, nie je zakázané príjmať hovory zo zahraničia. Kde teda sme, kam sme sa dostali, pokiaľ ide o ponúknutie európskych odpovedí. Pokiaľ ide o náš referenčný bod, to je nový kódex pre telekomunikáciu, Povedali sme jasne, že to bude v platnosti v štátoch od 21. decembra budúceho roku. Avšak tento kodex hrata s opatreniami, ktoré by mali predísť cez hraničnej deformácie, aby prispeli k dokončeniu jednotného trhu. A to je práve zavedenie jednotného maximálneho miery ukočenia prostredníctvom delegovaných aktov zo strany komisie, ktoré by mali byť e, prijaté do konca budúceho roka. Vďaka tomuto opatreniu jeden z nákladových prvkov sa zníži e, po čase a samozrejme takisto aj náklady na prepojenie a prevod a vedenie hovoru e, bude jednoduchšie a práve aj tie náklady na bezplatné linky budú potom nižšie. E, komisia bude úzko sledovať tento vývoj, či tento vývoj je potrebný alebo. Takže chcem sa poďakovať členom Európskeho parlamentu za túto diskusiu je to pre nás veľmi dôležité, aby sme mohli ďalej v týchto oblastiach pokračovať. Ako som už povedala, budeme ďalej sledovať vývin situácie na trhu v tejto oblasti, na to, aby sme určili to, či nové opatrenia sú potrebné pre budúcnosť. Posolstvo z našej strany je jasné. Urobili sme kroky smerom dopredu, vidíme, aký to bude mať prínos ale myslím si, že aj v rámci takejto diskusie a vďaka nej budeme môcť bližšie sledovať tendencie vývin na to, aby sme reagovali včasne. Pretože vidíme, že technológia sa rýchlo rozvíja a pre nás, preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme sa neomeškali. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem aj členom Európskeho parlamentu. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Uzatváram týmto rozpravu. E, zápisnica e, z tohto stretnutia bude zaslaná parlamentu na začiatku ďalšieho stretnutia a zasadnutia. Takže uznesenia bude e, zaslaný príslušným účastníkom. Teraz prerušujem zasadnutie parlamentu a toto stretnutie prerušujem a ukončujem. Ďakujem veľmi pekne.